the appointment was 3 p.m., so with some minutes of courtesy, we are... Dámy a páni, začíname. Začíname s bodom číslo 9. Stratégia vnútornej bezpečnosti Európskej únie. Budeme mať rozprávu na túto tému. Vypočujeme si prezentáciu z komisie výklad komisie a kozy stály výbor pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti a pani Rita Borsellino nás bude informovať na poslednej kom- medziparlamentárnej konferencii z 5. októbra, pokiaľ ide o zodpovednosť. Komisia oznámila svoju prvú výročnú správu v rámci komisie COZY kde nás informovali o prvých informáciách z tejto oblasti. Teraz máme, budeme mať predstavenú správu. A vypočujeme si teraz informácie z tejto oblasti. To je vlastne základ pre celú správu z vlastnej iniciatívy. Pani Rita Borcelino nás bude informovať. Vlastne ide o doplnenie práce ohľadne organizovanej kriminality a boja proti terorizmu. Najprv dáme slovo pánovi Miroslavovi Komankovi, ktorého tu vítame. Je to podpredseda KOSI, stále výboru pre vnútornú bezpečnosť a pán Almeira takisto je tu medzi nami, ten bude takisto hovoriť v mene komisie a bude nás informovať ohľadne tejto témy. Takže nech sa páči, pán Miroslav Komanek, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ctení členovia Európskeho parlamentu, dámy a páni, v mene predsedu Kosy pána Repackého, ktorý bohužiaľ nemohol prísť na dnešné stretnutie, vzhľadom na urgentné povinnosti, ktoré si vyžadujú jeho prítomnosť v Polsku, som bol poctený informovať ohľadne inform- implementácie európskej politiky, pokiaľ ide o boj proti vážnej kriminalite a organizovanej zločinnosti. Pokiaľ ide o stály výbor pre spoluprácu ohľadne vnútornej bezpečnosti, ktorú poznáme aj pod menom COSI, na základe e, francúzskej skratky bola vytvorená s cieľom zjednodušenia, zlepšenia a posilnenia operačnej spolupráce, pokiaľ ide o relevantné národné grémia e, krajín Európskej únie práve v oblasti vnútornej bezpečnosti. Úloha tohto stáleho výboru je zabezpečiť, efektívnu účinnú spoluprácu a koordináciu tejto spolupráce v oblastiach, ktoré pokrývajú colné a policajné zložky, pokiaľ ide o kont- a takisto pokiaľ ide o grémia kontrolujúce za vonkajšie hranice Európskej únie. Táto, tento stály výbor kontroluje a dohliada na činnosť v tejto oblasti, poukazuje na určité nedostatky a takisto odporúča náležité kroky k zlepšeniu situácie. Tento stály výbor, to treba zdôrazniť, nie je zaangažovaný, pokiaľ ide o vykonávanie konkrétnych operácií, respektíve pokiaľ ide o prípravu legislatívnych aktov. Stály výbor takisto pomáha a zabezpečuje konzistentnosť, pokiaľ ide o kroky e, vykonávané Eurojustom, Europolom, ako aj agentúrou Frontex a ostatných relevantných grémy a úradov. Tieto úrady navštevujú pravidelné stretnutia ako pozorovatelia, stretnutia na úrovni výboru KOSY, pokiaľ ide o november roku 2010, kedy sa stretli ministri vnútorných vecí a spravodlivosti. Tam bol vytvorené grémium, na základe ktorého sa koordinuje táto spolupráca medzi jednotlivými orgánmi, respektíve službami, ktoré sú v jednotlivých členských štátoch, takisto aj e, spoluprácou medzi agentúrami na úrovni Európskej únie a agentúrami z tretích krajín. Tento politický Politický cyklus Európskej únie pozostáva zo štyroch fáz. Prvá fáza sa týka rozvoja politiky na základe boja na, na základe SOKTY, to je vyhodnocovanie boja proti organizovanému zločinu. Treba si v tomto zmysle vytvoriť konkrétnu predstavu, akým, zmyslom, akom, akým spôsobom sa bude tento organizovaný zločin potláčať. Potom tu máme druhú fázu, sú to konkrétne politiky, ktoré sú založené na identifikácii priorít zo strany Rady ministrov vnútra a spravodlivosti, tak regionálneho ako aj paneurópskeho charakteru. Pre každú z týchto priorít sa vytvorí viacročný strategický plán na to, aby sa dosiahla multidisciplinárna integrovaná pôsobnosť jednotlivých preventívnych opatrení na to, aby sa tieto hrozby, ktoré sú priori- vytvorené ako priority, mohli náležite ošetriť. Pokiaľ ide o tretiu fázu, tam ide o implementáciu a monitoring operačných plánov, ktoré, musia byť, e, ktoré sú spojené s jednotlivými cieľmi, ktoré boli stanovené v rámci viacročných strategických plánov, kde sa vychádza z viac z multilaterálnych platformiem, kde sú identifikované jednotlivé hrozby. A potom je tu ešte fáza 4 tohto európskeho politického cyklu, kde ide o detálne vyhodnocovanie a evaluáciu tohto cyklu, ktorý má slúžiť ako vstupná informácia pre ďalší cyklus. Rada ministrov pre spravodlivosť a vnútro ukázali na to, že tento dvojročný cyklus bude implementovaný pre obdobie od roku 2011 až 2013 na základe vyhodnotených výsledkov pre, z predchádzajúceho obdobia. Berúc do úvahy vyhodnotenie informácií z predchádzajúceho obdobia, sa potom bude implementovať komplexný cyklus pre 4 roky pre obdobie 2013 až 2017 a to na základe výsledkov vyhodnotenia kriminality z roku 2013. Navyše, výbor Kozy bol informovaný zo strany Rady ministrov na základe poradných dokumentov, ktoré boli načetnuté zo strany predsedníctva Európskej komisie, vychádzajúc z OKTY 2011 a EU SOKTY z roku 2013 a pre ďalšie obdobie. Takisto e, vychádzajú zo záverov rady ohľadne priorít, aby boli prijaté viacročné plány, ako aj operačné plány, aby bola koordinovaná a monitorovaná ich implementácia. Berúc do úvahy dôležitosť hlavných víziev, ktoré boli identifikované stratégiou vnútornej bezpečnosti, sa sústredí tento politický cyklus v limitovanej miere hlavne na závažnú trestnú činnosť a organizovaný zločin. V júni roku 2011 Rada ministrov pre vnútra a spravodlivosti stanovili nasledovné priority, pokiaľ ide o boj proti organizovanej kriminalite pre obdobie od roku 2011 do roku 2013. Máme 8 priorít. Prvá z nich je oslobiť kapacitu organizovaných kriminálnych skupín, zo skupení, ktoré sú aktívne práve v západnej Afrike a ktoré sa zaoberajú pašovaním kokainu a heroínu smerom do Európy. Druhá priorita vnímať, znižiť úlohu Západného Balkánu, ktorý slúži ako prepravné miesto zakázaných nelegálnych komodít, ktoré sa dostávajú týmto, cez tento koridor do Európy, vrátane organizovaných skupín a hovoriacich albánsky. Priorita číslo 3 ide, treba oslabiť kapacitu organizovaných skupín, aby sa ktoré sú zacielené na to, aby sa zlepšila alebo zjednodušila imigrácia nelegálnych pristahovalcov práve cez južnú juhovýchodnú Európu, hlavne na hraniciach medzi Gréckom a Tureckom a takisto na krízových oblastiach blízko Severnej Afriky. is to reduce the production and distribution Treba zredukovať produkciu a distribúciu syntetických drog, vrátane nových psychoaktívnych látok. Ďalšou prioritou je narušenie pašovania ľudí do Európskej únie, predovšetkým pašovania nelegálnych komodít ako heroín, kokain, kanabis, pašované tovary a cigarety, a to formou kontajnerov. Ďalšou prioritou je boj proti všetkým formám pašovania ľudských ľudí tým, že sa aktivita zacieli práve proti takýmto organizovaným skupinám kriminálneho charakteru, predovšetkým pokiaľ ide o južný, juhozápadný a juhovýchodný koridor v Európskej únii. Posled, predposlednou prioritou je zníženie všeobecnej schopnosti mobilných organizovaných skupín, ktoré sú zaangažované do kriminálnych aktivít a posledná z týchto 8 priorít je eh, zvýšenie boja proti internetovému zločinu a zneužívaniu internetu práve zo strany týchto organizovaných zločineckých skupín. Kosi dostalo zodpovednosť, na, aby koordinovalo, monitorovalo, podporovalo, vyhodnocovalo implementáciu jednotlivých strategických cieľov a výročných operačných plánov v oblasti jednotlivých priorít. Takisto musí zabezpečiť konzistentnosť, pokiaľ ide o implementáciu operačných krokov, ktoré sú potrebné na to, aby sa posilnila vnútorná bezpečnosť v rámci Európskej únie, vrátane efektívnej spolupráce medzi patričnými národnými úradmi a európskymi agentúrami. Kozy dostalo za úlohu z strany Rady ministrov vnútra spravodlivosti, aby sa implementovali jednotlivé opatrenia práve pre oblasť, o ktorej hovoríme, v rámci ktorej boli stanovené ciele. Aj takisto, pokiaľ ide o výročné operačné plány. Medzi júlom a októbrom roku 2011 Európska komisia za podpory predsedníctva a Europolu zorganizovala workshopy pre každú z jednotlivých priorít za účasti zaangažovaných členských štátov a expertov jednotlivých európskych agentúr s cieľom vytvoriť strategické ciele pre každú z týchto priorít. Treba uviesť aj to, že podľa záverov Rady ministrov vnútra a spravodlivosti, pokiaľ ide o vytvorenie tohto politického cyklu, v prvých e, dvoch rokoch budú stanovené tieto ciele na základe e, cieľov, ktoré boli stanovené aj vo viacročnom pláne. Tieto ciele sa potom budú rozpracúvať ďalej pre to štvoročné obdobie, ktoré bude nasledovať. Strategické ciele mm, potom boli 8. septembra predložené do výboru kozy, kde boli prijaté. V októbri roku 2011 Europol organizoval workshop, ktorý bol zacielený na vytvorenie výročných operačných plánov pre každú z týchto spomenutých priorít na základe strategických cieľov, ktoré boli prijaté skôr v skôršom období zo strany výboru KOSY. Práca ohľadne týchto výročných operačných plánov bola v nedávnej dobe uzatvorená a výsledky budú predložené pre validáciu práve výboru KOZY neskôr tohto roku v decembri. Potom, čo budú validované tieto výročné plány, tak sa dostanú do implementačnej fázy práve začiatkom roku 2012. COSI bude monitorovať pokrok, ktorý bol zaznamenaný v rámci jednotlivých akčných plánov a bude sa to diať každých 6 mesiacov. Multilaterálna, multilaterálna práca spolupráce konkrétne zacielená na jednotlivé hrozby ktorú poznáme takisto je pod skratkou Impact, bola navrhnutá predsedníctvom na základe projektov, ktoré sú momentálne v platnosti, na to, aby sa implementovali a monitorovali jednotlivé operačné akčné plány. A urobili patričné práce, ktoré vyviedli k finálnej podobe jednotlivých projektov operačné opatrenia, ktoré budú implementované v rámci tohto európskeho politického cyklu, budú brať do úvahy aj jednotlivé oblasti, ktoré súvisia s externou dimenziou vnútornej bezpečnosti Európskej únie, ako aj pokiaľ ide o konfiškáciu materiálov jednotlivých kriminálnych skupín. Pokiaľ ide o zlepšenie spolupráce medzi Eurojustom a Europolom iniciovalo kozy dialog medzi výborom pre bezpečnosť, aby sa identifikovali konkrétne oblasti, kde sa môže posilniť spolupráca medzi jednotlivými aktérmi, aby táto spolupráca bola ešte účinnejšia a efektívnejšia. Dialóg v tejto oblasti momentálne ešte stále prebieha. Kosy sa takisto zhostilo iniciatívy, pokiaľ ide o administratívny prístup, pokiaľ ide o prevenciu a boj proti organizovanému zločinu. Ide tu o kroky, ktoré sú v súlade s závermi Rady ministrov vnútra spravodlivosti. Tým, že sa rozšíril aj pole pôsobnosti jednotlivých orgánov a grémy, ktoré sú v tejto oblasti činné, na to, aby sa pokryli aj ostatné fenomény v tejto oblasti, ktoré boli definované konkrétnymi prioritami v rámci európskeho politického cyklu. Európsky politický cyklus práve pre túto oblasť je jedinečným nástrojom, jedinečným nástrojom, ak by som to tak mohol povedať, pokiaľ ide o priamu transformáciu politických priorít do konkrétnych operačných krokov a opatrení a s týmto cieľom bola vytvorená aj konkrétne jasná metodológia, pokiaľ ide o vytváranie, implementáciu, evaluáciu jednotlivých priorít, pokiaľ ide o posilnenie boja proti medzinárodnému organizovanému zločinu. Takýto multidisciplinárny a komplexný prístup má prispieť k posilneniu konzistencie a zodpovednosti, zodpovedateľnosti konkrétnych krokov. Vážení poslanci, vážené poslankyne, chcel by som sa vám poďakovať za vašu pozornosť. Som k dispozícii, pokiaľ ide o vaše možné otázky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne, pán Kubánek, mene Kozy. A teraz dáme slovo pánovi Lunosovi Darmerovi, zastupcovi komisie. Ďakujem, pán predseda, vážení členové Európskeho parlamentu. Som veľmi rád, že ma váš výbor pozval sem, aby som vám mohol predložiť prvú výročnú správu komisie o zavádzaní stratégie. Bolo to spustené e, v piatok. Pred rokom komisia prijala oznámenie o vnútornej stratégii EÚ v bezpečnosti. E, je to vlastne agenda európskych štátov a EÚ, aby spolu čelili novým výzvám od roku 2010 do roku 2014. Oznámenie stanovilo 5 priorít kde EÚ môže priniesť ozajstnú pridanú hodnotu a navrhnúť konkrétne akcie. Boj a prevencia proti závažným zločinom, po druhé terorizmus, cyberkriminalita, ďalej posilňovanie manažmentu ochrany našich vonkajších hraníc a po piaté um, odolnosť voči prírodným katastrofám. Tento cieľ chce, eh, chce prispieť k bezpečnej Európe. Eh, Eurobarometer ukazuje, že 80 Európanov sa shodnú v tom, že týchto 5 priorít je potrebných na to, aby sa zlepšila bezpečnosť EÚ. Európania si takisto myslia, že výzvy eh, v týchto oblastiach sa zvýšia v budúcich rokoch a na to, aby sme sa vyhli tomuto scenáru, EÚ a jej inštitúcie pracujú e, každodenne na tom, aby e, presadili do praxe implementáciu týchto stratégií. Rok po prijatí tohto oznámenia máme teraz čas na to, aby sme sa pozreli na to, ako a čo dosiahla EÚ v, v jednotlivých cieľoch. Takže čo sme dosiahli v roku 2010? Rok 2010 bol slubným e, začiatkom pre implementáciu tejto stratégie, ale v roku 2010 sme vypichli isté hrozby, ktoré nestratili svoj význam. E, môžeme teda povedať a konštatovať tento pokrok. Čo sa týka boja proti organizovanému zločinu, urobili sme významný pokrok v roku 2011, keď sme implementovali túto stratégiu. E, komisia prišla s nariadením o, e, zauchovávaní údajov mien pasažierom, ktorí prilietajú e, na územie EÚ. A potom tu bol balík o, boji proti korupcii. Ďalší pokrok si však vyžaduje zavadzanie právneho štátu a takisto a keď hovoríme o terorizme a o, o radikalizácii terorizmu, najlepší cieľ, dosiahnutý cieľ e, bolo vypracovanie o, e, siete o rozširovaní informácií ohľadom terorizmu a takisto aj ďalšie kroky. Čo sa týka administratívnych opatrení o zmrazovaní e, teroristických finančných prostriedkov, správa, uh, sú, sa, správa počerkuje to, že treba ešte vyvinúť veľké úsilie. Akcia boja proti terorizmu, e, proti cyberkriminalite sa dobre vyvíja. Takisto sme vytvorili týmy odpovede proti tejto zločinnosti. Komisia vyzýva členské štáty, aby prijali radikálne akcie pre ratifikovanie Budapešťanského dohovoru e, v tejto oblasti. V oblasti riadenia hraníc e, sa zavádza Európsky e, systém ochrany a dohľadu ale, vše, ale spolupráca na národnej úrovni e, musí byť zlepšená. Krízový manažment a e, prírodné katastrofy, tam sme tiež urobili kroky vpred. V roku 2011 sme urobili pokrok e, napríklad v hodnotení rizik, ale správa hovorí, že treba vynúť ešte ďalšie úsilie v oblasti riadenia, manažmentu, riadenia rizik treba preklenúť priepas, ktorá je medzi vonkajšou a vnútornou bezpečnosťou EÚ. Ďalšie iniciatívy, ktoré e, posilňujú spolupráce, spoluprácu boli e, vyvinuté. Týka sa to nadnárodného zložitu, zločinu a e, sieti, ktoré pracujú medzi Východným Balkánom a Afrikou komisia je za to, aby sa vypracoval dokument o posilňovaní Mm, prepojenia um, medzi aktérmi pre slobodu a spravodlivosť. Um, takisto je potrebné posilniť spoluprácu medzi policajnými misiami a Europol. Rok 2011 bol plný vývoja v nových trendoch bezpečnosti, podľa toho, ako sme to identifikovali počas posledných piatich rokoch. Um, E, internetové technológie k tomuto silno prispievajú a e, takisto má na to aj dopad zahraničná dimenzia bezpečnosti. E, tento vývoj núti EÚ, aby sa pozerala dopredu, keď bude implementovať svoje stratégie. Preto naša správa zdôrazňuje niektoré body, ktoré treba ešte rozpracovať a v roku 2012 e, komisia a členské štáty musí prísť ďalšími akciami. Ďalší pokrok treba urobiť v, budúcich, v budúcom roku, najmä v boji proti organizovanému zločinu a iným hrozbám teraz o tom troška budem hovoriť. Boj proti e, závažným zločinom si musíme uvedomovať, že sa vytvára nová situácia, nová, e, nová oblasť. E, stále viac sa vyskytuje mnoho mobilných skupín, ktoré pracujú v rôznych štátoch a e, nezákonne využívajú internet. Potom existujú úzke prepojenia medzi teroristickými a zločinnými skupinami a e, teroristické skupiny e, stále viac e, sa zaoberajú iným zločinom, aby mohli sfinancovať svoje aktivity. Jeden z hlavných prvkov na to, aby sme mohli pracovať proti zločinu, je cezhraničná spolupráca a výmena informácií medzi národnými orgánmi. Ale legislatíva EÚ najmä e, prúnske rozhodnutie e, sa ešte sú, e, nie sú naplno aplikované v členských štátoch. Je nám to, že spolupráca v právnej oblasti ešte nebola naplno aplikovaná medzi členskými štátmi EÚ. Toto treba doplniť koordinovaným prenasledovaním zločincov, stíhaním zločincov. Ešte by som chcel doplniť E, mali by sme efektívne pokračovať v aktivite zmrazovania e, finančných prostriedkov zločincov. E, organizovaní zločinci chcú znova investovať tieto peniaze do ďalších aktivít, čiže musíme bojovať proti praniu špinavých peňazí a brániť tomu, aby sa zločinci infiltrovali do zákonnej ekonomike. Eh, čo budeme robiť v roku 2012, aby sme zodpovedali na tieto výzvy. Eh, ponu- prídeme s balíkom um, o konfiškácii um, zločinných finančných prostriedkov, ďalej spoločné školiace kurzy alebo profesionálne kurzy medzi Europolom a CEPOLom. Budem, vypracujeme investičnú stratégiu, navrhneme smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí a boji proti financovaniu terorizmu a takisto aj aplikácia prúnskej dohody. Keď hovoríme o zvyšovaní hrozby cyberkriminality, EÚ sa stala jej cieľom, pretože má vysokú internetovú e, infraštruktúru a takisto aj internetová, e, in, platobné systémy, ktoré prebiehajú cez internet. E, cyberkriminalita je stále viac prítomná. Nové výzvy ako používanie mobilných zariadení je hrozbou, ktorý, s ktorým sa musí potýkať trestná spolupráca. E, takisto tu ide o, o výzvy alebo hrozby, ktoré sa týkajú duševného vlastníctva. Internet nemá hranice. Členské štáty by mali spojiť svoje snahy, aby spoločne na toto zodpovedali. Naša prvá výročná správa zdôrazňuje, čo treba urobiť v tejto oblasti v roku 2012. Mali by sme vytvoriť stratégiu, spoločnú stratégiu pre e, cyberpriestor e, a zaviesť to do roku 2013. Takisto by sme mali spolupracovať s americkými partnermi. E, bola založená skupina medzi EÚ a USA ohľadom cyberzločinnosti Naši polskí kolegovia náš polský kolega zdôraznil tento cyklus, EU cyklus a dúfame, že na tom budeme pracovať aj my. Ciele, ktoré boli stanovené našej stratégii, by mali zodpovedať e, týmto výzvam, ale nebude to dosť. Musí sa to odzrkadliť v konkrétnych plánoch a aktivitách a preto chcem povedať, že komisia víta e, túto aktivitu politického cykla EÚ, kde sa budú hodnotiť kde sa bude hodnotiť aj závažná zločinnosť, cyberkriminalita a podporujeme závery Rady z júnu 2011, ktoré zdôrazňujú tých 8 priorít, ktoré boli vyman, vymenované teda od roku 2011 do 2013. Čo sa týka uh, stratégie bezpečnosti, Rada a komisia sa viazala k tomu, že budú mať konzistentný prístup a e, z tejto oblasti urobia prioritu. Uh, Vicepredseda Kosi vám poskytol informácie ohľadom uh, tejto operačnej osy a takisto o kľúčovej úlohe KOSY. Vážení členovia Európskeho parlamentu, Európsky parlament teraz hrá rozhodnú úlohu a je dôležité vám poskytnúť potrebné informácie. Dúfam, že výročná správa o bezpečnosti bude možnosťou, aby sme o tomto diskutovali pravidelne. Dúfam, že táto iniciatíva bezpečnosti bude pozitívne hodnotená v správe pani Borcelinovej a um, um, ako som už povedal, v rok 2011 bol dobrým začiatkom, ale tri roky nás delia od, to, od začiatku implementácie. Zostáva pred nami ešte veľa práce. EÚ musí uh, byť pripravená, aby zodpovedala hrozbám a výzvam, čiže e, stratégia musí pokračovať v agendách EÚ. Ďakujem e, za pozornosť a zostávam vám k dispozícii na vaše otázky a na konštruktívnu diskusiu. Ďakujem. Ďakujem. E, teraz dávam slovo našej spravodajkyni, pani Rite Borsellino. Grazie, Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, chcel by som, chcela by som poďakovať pánovi um, podpredsedovi Kosi a zástupcovi komisie. Bolo to veľmi zaujímavé. Vítam prácu komisie, ktorá v svojej správe hovorila o svojom prístupe a o prístupe, ktorý by mali prijať za svoje členské štáty. Myslím si, že nemôžeme komplexne analyzovať situáciu v EÚ bez toho, že by sme zhodnotili úzke prepojenie medzi zahraničnou situáciou EÚ. Myslím si, že na tomto by sme mali lepšie popracovať. Teraz by som chcela um, spomenúť niektoré uh, aspekty mojej správy z vlastnej iniciatívy, ktoré predložím, ktorú predložím v januári. Prvý aspekt sa týka mm, Harmony Policy Cycle. Jeho cieľ je, ako už bolo povedané, um, zabezpečiť, aby sa z politických cieľov e, stali uh, ciele v praxi. Čiže závažný zločin, riadenie hraníc a cyberkriminalita. Ja si myslím, že vnútorná bezpečnosť a policy cycle, to sú do, nástroje, ktoré sa navzájom doplňajú. A myslím si, že táto téma si zaslúži hlbšiu pozornosť. Ja si myslím, že úloha Európskeho parlamentu eh, je eh, demokratická kontrola a eh, táto úloha je podstatná. Takže aj keď tá metodológia je významná. Myslím si, že budúci cyklus bezpečnosti, ktorý sa začne v roku 2013, sa nedá definovať tak, že sa do štrukturovaného rámca nezaradí buď Európsky parlament alebo národné parlamenty. Zdá sa mi, že úloha Európskeho parlamentu alebo národných parlamentov je e, reálny a treba ich zohľadniť aj um, pri organizácii finančných prostriedkov uh, v budúcom finančnom rámci, ako sme si to už vypočutli dnes predpoludním. Ďalší aspekt, ktorý chcem zdôrazniť, je uh, policajná a súdna spolupráca. Ohľadom posilnenia tejto spolupráce uh, chcem povedať to, že musíme musíme teda zavádzať takúto spoluprácu do praxe. Stratégia a vnútorná bezpečnosť sa nemôže zaobísť bez vonkajšej zahraničnej dimenzie bezpečnosti. Nie náhodou výbor Líbe e, sa zaoberal toto otázkou spolu s výborom AFET. Ja by som chcela povedať ešte raz, že súčasná výmena informácia na interinštitúciu inštitucionálnej úrovni je nedostatočná. To už vyplýva aj z uznesenia, ktoré prijal výbor LIBE. Uh, ide tu o hodnotenie dopadov európskych politík na terorizmus a na organizovaný zločin. Na záver chcem povedať, že základné práva musia byť základnou časťou vnútornej bezpečnosti. Únia, ktorá sa zakladá na záväzných právach a ktorá má svoje ciele, kde tri dimenzie sa doplňajú a nedajú sa od seba oddeliť napríklad e, skutky z Oslo E, treba vidieť vo svetle základných práv a takisto aj vo svetle stratégie bezpečnosti. E, musíme efektívne e, spolupracovať. Chcem poďakovať mojich kolegom a komisii. Ďakujem pani poslankyni, pani Ludford. Ďakujem pekne pán predseda. Je to zaujímavá správa. Je to celkom veľká úloha, keď si predstavíte, že e, už 25 rokov sa venujeme oblasti vnútra spravodlivosti a ešte stále nám zostávajú tu veľké výzvy, pokiaľ ide o e, zločin kriminalita, cyberkriminalita a tak ďalej. E, takže toto a potom ten organizovaný zločin, to som ešte chcela tiež e, zdôrazniť. To všetko e, sú, sú veci, ktoré len zdôrazňujú, aká je táto výzva naďalej veľká. Máme v tomto dokumente e, viaceré iniciatívy, e, ktoré sa spomínajú. Dobre by bolo, keby členské štáty e, vážne vzali tie záväzky, ktoré už podnikli, do ktorých, k ktorým sa už zaviazali. Viaceré členské štáty napríklad ešte neratifikovali dohovor Rady Európy, pokiaľ ide o cyberkriminalitu. A to je pozoruhodné vzhľadom k tomu, E, ako veľmi e, je cyberkriminalita pre nás e, dôležitá ako pre EÚ, respektíve aj v spolupráci so Spojenými štátmi. Pokiaľ ide o tie záväzky, ktoré už boli vykonané, tie treba plne rešpektovať a potom až začať potom by sme mali začať s nejakými novými návrhmi, s nejakými novými predpismi. Samozrejme, ak e, chýba e, nejaký konkrétny predpis, ak niečo treba doplniť, tak v poriadku, ale niekedy mám pocit, že treba sa trošku pozastaviť a skôr implementovať to, čo sa už schválilo. Napríklad od prúmského rozhodnutia už prebehlo niekoľko rokov, bola tu švedská iniciatíva a neviem celkom, kde sa nachádzame, pokiaľ ide o zoperatívnenie e, týchto nástrojov. A potom mám občas pocit, tu na výbore to častokrát hovoríme, aké máme obavy, e, pokiaľ ide o e, ukladanie ďalších osobných údajov, napríklad PNR a vlastne získavanie e, údajov, ako sú e-mailové adresy každého človeka, používanie internetu každého človeka, letecké nejakú dopravu jednotlivých alebo prepravu jednotlivých ľudí. To všetko sa robí, ale napríklad pokiaľ ide o zmrazovanie a konfiškovanie aktív e, známych e, zločincov, tam toho pokroku až tak veľa nedosahujeme. Takže naozaj sa e, sústreďujú naše snahy tam, kde by mali. na strane 9 je napríklad napísané, e, veľký pokrok bol dosiahnutý v oblasti boja proti organizovanému zločinu, vrátane, alebo najmä pokiaľ ide o e, legislatívu EU v oblasti PNR, ale to predsa ešte nie je spustené, ešte to nefunguje. Tak aký pokrok, keď sa to ešte poriadne ani nespustilo? To si len ťažko viem predstaviť. A potom balíček, pokiaľ ide o boj proti korupcii, aj to je balíček, ktorý ešte spustený e, nebol, ktorý ešte nefunguje. Takže aký pokrok aký pokrok v praxi bol vykonaný, keď toto sú veci, ktoré ešte neboli spustené. Takže tých e, myšlienok, ktoré tu e, zazneli a ktoré znejú dobre, je viacero, ale v praxi e, sa naozaj musím zamyslieť nad tým, ako naozaj úspešný, sme, pokiaľ ide o boj proti týmto neduhom. Ďalšie menšie pripomienky. Teší ma, že komisia tu do veľkej miery hovorí o extrémizme, násilnom extrémizme v kontexte terorizmu. To je fajn, ale bola by som rada, keby nehovorili o radikalizácii, ako sa to od nich aj požaduje. Nakoniec viem, že komisárka e komisárka Mastromová to pochopila, ľudia môžu e, myslieť veci dobre a zároveň byť radikálni, čo neznamená, že sú násilní, takže skôr nehovoríme o radikalizácii, ale o nejakom násilnom extrémizme. To sú podľa mňa dve odlišné veci. Jedna z nich je nebezpečná a tá druhá nie. Nutne. E, potom ďalšia vec bola tu myšlienka, ktorú e, ktorú navrhli zastancovia e, súkromia a bojovníci za dodržiavanie e, súkromia. E, je to vec, ktorá by mohla fungovať aj v oblasti cyberkriminality, hoci návrh bola v inej oblasti. To síce, že poskytovateľe softvéru by e, mali dávať záruky, pokiaľ ide o bezpečnosť, ktorú ich výrobky e, poskytujú. Väčšinou to tak nie je. Väčšinou e, oni povedia, že používateľ od neho závisí tá bezpečnosť, ale ak by oni nejaké záruky mali povinnosť dávať, tak možno uh, by sme eh, mohli eh, trochu lepšie eh, chrániť naše údaje pred cyberkriminalitou. To je možno teda otázka na DG vnútro, hm, či by to oni mohli takýmto spôsobom zvážiť. Ďakujem pekne. Thank you, Chair. The um, communication of the Ďakujem pekne. Prvá výročná správa komisie o vnútornej bezpečnosti alebo stratégii vnútornej bezpečnosti EÚ. Prvá veta hovorí o tej dráme, ktorú sme videli v Norsku, kde e, Breivik e, zavraždil e, mnoho mladých ľudí a zdemoloval budovu ministerstva, ale neskôr sa tam píše, že 1, 10 rokov po e, útokoch na dvojičky štatistiky ukazujú, že teroristické hrozby e, v Európe e, pochádzajú najmä z, zo strany islamských alebo islamistických teroristov. Minulý týždeň sme takisto videli správy z Nemecka, kde sa hovorilo, že pravicoví aktivisti, respektíve nie aktivisti, ale pravicoví teroristi z východnej Európy, čo zavraždili viacerých e, Turkov v Nemecku a vždy sa e, hovorilo o tom, že to sa asi Turci zabíjajú e, navzájom. Hovorilo sa o donerových vraždách, pretože častokrát to boli majiteľia kebabových obchodov, ale ukázalo sa, že to tak vôbec nebolo a že spravodajské služby v Nemecku že teda spravodajská služba v Nemecku, ktorá sa má infiltrovať medzi takéto teroristické skupiny, to v skutočnosti nie je schopná zvládať. Takže otázka na komisiu. Vieme, aké sú naozaj hrozby v Európe, aké sú skutočné rizika, venujeme sa im poriadne a pokiaľ má komisia nejaké štatistiky, ktoré hovoria, že na prvom je to islamistický terorizmus, že proti tomu treba najmä sa chrániť, tak eh, Mohla by komisia tie štatistiky aj zverejniť. V roku 2010 v správe Europolu eh, bolo eh, povedané, že 209 eh, prípadov, ktoré sa šetrili, tak spomedzi nich sú iba tri týkajúce sa islámu. Ja som na toto nie odborníčka, ale mám istý problém, keď veľa času, veľa energie, veľa peňazí e, e, venujeme hrozbám, ktoré v skutočnosti nie sme schopní ani overiť. To je problém číslo jedna. My vychádzame z informácií organizácií, ktoré v skutočnosti nie sú overované a ktoré majú istú predstavu o tom, skáde tá hrozba e, pochádza, ale potom zrazu už nie je možné ich zohnať, keď sa ukázalo, že hrozby napríklad za posledný rok v skutočnosti prišli úplne inej strany. A ťažko potom môžeme Eh, podporiť tie návrhy, ktoré máme na stole. Hm? Po druhé, je problematické, keď kontrola hraníc sa dáva do stratégie vnútornej bezpečnosti. Väčšina ľudí, eh, ktorá eh, prechádza cez naše vonkajšie hranice, sú, sú migranti, sú turisti, sú celkovo vo všeobecnosti ľudia, ktorých radi v EÚ vítame a nie vždy e, to sú nejakí problematickí ľudia, ktorí spôsobujú nejaké problémy. Čiže pokiaľ sa budem pozerať na hranice ako na otázku, ktorá spadá najmä pod vnútornú bezpečnosť, to podľa mňa vysiela nesprávny signál. A keď sa pozriem na návrhy komisie k týmto témam, tak tu je napríklad napísané. Žiadame členské štáty, aby aktívne sa zúčastňovali Ehm, dialogov, pokiaľ ide o mobilitu a migráciu s novými vládami eh, Blízkeho východu a Severnej Afriky. Naozaj toto by sme mali po členských štátoch eh, chcieť, mali by sme to mm, požadovať našich členských štátov, ale z hľadiska skôr demokracie alebo hľadiska skôr bezpečnosti. Ja si myslím, že to sú dve odlišné veci, dva odlišné signály. Ak sa pozeráme na spoluprácu s našimi susedmi, tak mala by to byť skôr práve spolupráca a nie otázka e, nejakého, nejakých našich obáv alebo vnútornej bezpečnosti a takéto stratégie. Chcem sa spýtať komisie, či súhlasí, že potrebujeme viac snah zo strany nezávislých organizácií predtým, ako budeme e, hovoriť nejaké predikcie, pokiaľ ide o, pôvod, o pôvode e, alebo príčinách e, organizovaného zločinu, alebo teda pokiaľ je to prepojenie organizovaného zločinu a terorizmu. Takisto komisia hovorí, že rozpočtové štrt, škrty e, robia Európu menej bezpečnou, takže e, v tom prípade prečo v čase ekonomickej e, krízy keď nie sú peniaze, nie je peniazy na zvyš, prečo teraz e, máme e, ten e, balíček inteligentné hranice, PNR, snažíme sa monitorovať všetkých cestujúcich do EÚ a von z EÚ, prečo v takomto čase takéto peniaze vynakladáme? Naozaj je to dobre zdôvodnené? To je moja otázka. Ďalšia otázka Hovorili sme tu o mandáte Europolu. Oni nám pripravujú informácie, my ich nevieme overiť, nikto ich vlastne v skutočnosti demokraticky e, nevie e, nejakým spôsobom e, dozorovať, ale naďalej my sa spoliame na Europol. Prečo? A potom je tu otázka toho, kto má kto, teda je tu úloha, že Sicen by mala mať istú úlohu, to stredisko, pokiaľ ide na vnútornú bezpečnosť. Ale komu bude sa zodpovedať? E, na základe čoho? A pokiaľ hovoríme o vnútornej bezpečnosti, posledná vec, mali by sme to jasne definovať. E, a teraz miešame tu e, organizovaný zločin a terorizmus a prírodné katastrofy, to všetko sa tu nejako navzájom mieša a podľa mňa to vôbec nie je transparentné. Ďakujem. Pani Zipel ale chcem by som vám pripomenúť, že od samého začiatku dnešného zasadnutia mi povedal pán spravodajca, že bude musieť ísť skôr, zhruba o štvrť na 5, pretože musí stihnúť svoj let. Takže ak by sme sa mohli obmedziť na naše konkrétne otázky, aby sme dostali tie odpovede od nášho hostia, tak by nám to pomohlo. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela spýtať, respektíve pripomenúť niečo k trom bodom. Ide tu o boj proti syntetickým drogám. Dodatočná otázka. Máme v jednotlivých členských štátoch rovnaké zákonodárne opatrenia, pokiaľ ide o boj proti nelegálnym drogám a pokiaľ ide o boj proti syntetickým drogám, sú tu nejaké rozdiely alebo nie? A do akej miery pokiaľ ide o syntetické drogy, nahradil internetový obchod, klasické obchodovanie, pašovanie drog, alebo sa to ešte nedá konkrétne povedať. A pokiaľ ide o boj proti obchodovaniu s ľuďmi, tam by ma zaujímalo, do akej miery sa to týka konkrétnych súdnych technických opatrení, respektíve pokiaľ ide o boj, do akej miery zohráva úlohu aj Eh, nelegálna práca v tejto sfére a pokiaľ ide o cyberzločiny, internetové kriminálne skutky, do akej miery sa to líši od, od napríklad hackerských útokov na verejné úrady. A v tomto kontexte by ma zaujímalo, pretože to je stále rastúci problém, že či by sme sa nemohli skutočne zamyslieť nad tým, či potrebujeme všetky tie databanky o údajov, o ktorých momentálne diskutujeme, pretože aj menej údajov môže byť dobrou ochranou, aby sa tieto údaje nezneužívali. A tu zohráva úlohu aj tá otázka, či a ako konkrétne údaje nemôžeme dosiahnuť možno iným spôsobom, napríklad posilneným kvantitatívnym, kvalitatívnym nasadením personálom práve pokiaľ ide o grémia, e, respektíve úrady policajné a súdne a akú úlohu zohráva, pokiaľ ide o kriminalita, poči, no, internetová kriminalita, akú úlohu tu zohráva bezpečnosť, ktorá sa nedá zabezpečiť iba nejakými bezpečnostnými systémami. Ďakujem a teraz zostane slovo pán Albrecht. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem veľmi stručný, venujem sa iba jednému bodu. Ide tu o bezpečnosť internetového priestoru a kriminality v tejto oblasti. Práve som počul, aj sme o tom hovorili, že práve pokiaľ ide o kriminalitu na internete, že tu zohráva úlohu pornografia, detská pornografia a porušovanie duševných práv, do istej miery trochu komické, že toto sú jediné dva príklady, ktoré tu boli uvedené a takisto je podľa mňa e, dosť divné, že sa tieto dva príklady dávajú do, ako príklady v jednej vete, pretože jedno je skutočne vávažným trestným činom a chceme proti tomu všetci postupovať práve na internete a tá druhá oblasť to porušovanie duševného vlastníctva, tak to často nie je ani e, zločin, teda aspoň vo väčšine prípadov, ide to skôr o priestupok, je to kriminálna, kriminálna aktivita, ale nie je to závažná, e, závažná trestná činnosť, nie je to tá istá kategória ako tá predchádzajúca. A potom neviem pochopiť, prečo sa to objavilo v jednom dokumente stratégie vnútornej bezpečnosti. Čo to tam robí? Porušovanie duševného vlastníctva. Že chceme presadiť právne normy na internete, to je samozrejme jasné, chceme lepšie pravidlá na internete, ale teraz tu ho, nehovoríme o porušovaní vnúto, duševného vlastníctva, respektíve o porušovaní ochrany spotrebiteľa zo strany nejakých firiem, ktoré online onlineovo e, propagujú svoje vlastné produkty, ale hovoríme tu teraz o vnútornej bezpečnosti a ako to súvisí s porušovaním duševných vlastníctiev e, v kontexte práve takýchto práve v kontexte takýchto ľahších kriminálnych skutkov, ako napríklad e, kopírovanie hudby a tak ďalej. Ako to ide celé dokopy, to by som chcel, aby ste mi objasnili. Ďakujem pani Entveld. Ďakujem pekne. Veľmi stručne, tri body. Ja súhlasím s tým, čo povedal pán Albrecht. Aká je definícia vnútornej bezpečnosti? Hovoril tu o duševnom vlastníctve a komisia tu zase hovorí o hrozbách voči mm, duševnému vlastníctvu. Aký to je jazyk? A kto toto už pokrývame touto definíciou, tak prečo tam nehovoríme o domácom násilie? Prečo to nie je rizikom vnútornej bezpečnosti? To znamená, musíme si objasniť hlavne tú definíciu. A druhá vec je demokratická kontrola. Tam je veľký nedostatok, pretože my ako členovia parlamentu, my volení predstaviteľa ľudí, nás, od nás sa očakáva, aby sme príjmali legislatívu, ktorá častokrát je dosť invazívna vo vzťahu k privátnej sfére ľudí, ale my nemôžeme verifikovať požiadavky, pokiaľ ide o potrebnosť takýchto návrhov. Takže E, očakáva sa od nás, aby sme jednoducho verili komisii a rade, že toto skutočne je potrebné, ale my to nemôžeme verifikovať. A my potrebujeme nástroje a mechanizmy na to, aby sme prepojili, premostili tento nedostatok. A tretie, čo ma vždy prekvapuje, je to, že už 10 alebo viac rokov príjmame jedno opatrenie za druhým, Jedna za druhým a za každým, keď je nejaký problém, tak máme ďalšie opatrenia. Ale myslím si, že jeden z hlavných problémov, ktorému sme sa ešte doposiaľ nevenovali, je kooperácia výmena overených postupov. Za každým to skončí tak, že tá informácia, ktoré policajné a justičné orgány e, potrebovali, bola už k dispozícii dávno predtým, ako to vyšlo najavo, ale jednoducho sa nespolupracovalo, nevymieniali sa tieto informácie, nevymieniali sa informácie medzi jednotlivými štátmi, medzi jednotlivými agentúrami a vždy, keď sa niečo stane, tak musíme jednoducho sa snažiť postupovať kooperatívne, aby tieto agentúry spolupracovali a nie, aby sme za každým príjmali nové opatrenia. Samozrejme, chceme viac bezpečnosti, ale musíme sa predovšetkým sústrediť na výmenu overených postupov a zlepšenú spoluprácu. A tým už končím, pán predseda. Myslím si, že vždy máme určitú trpkú iróniu v skutočnosti, že kriminálnici pracujú cezhraničným spôsobom a oni získavajú práve z otvorenej Európy. A prečo práve slušní ľudia nezískajú z otvorenej Európy a nespolupracujú? Ďakujem pekne, pán Fos. Ďakujem pekne. Moji traja predrečníci už niečo z toho, čo som chcel povedať, povedali a preto sa budem sústrediť iba na krátke otázky. Do akej miery poznatky, že nelegálna migrácia prichádza z východu, táto, toto vnímanie sa jednoducho stále presadzuje viac a v Nemecku, ale treba si uvedomiť, že tá nelegálna migrácia momentálne prichádza už aj zo západu. A druhá vec, zamýšľame sa nad nejakým zosietením, prepojením týchto databank na úrovni Európskej únie, že by sme zosietenejším spôsobom postupovali a po tretie, pokiaľ ide údaj o pasažieroch leteckej dopravy, zohráva to určitú úlohu, pokiaľ ide o tieto úvahy zamerané na väčšiu bezpečnosť, alebo toto posiaľ ešte nebolo v takomto zmysle predostreté. Predseda hovorí bez mikrofónu. Ďakujem pekne. Počuli sme tu o strategických plánoch a akčných plánoch, pracovných skupinách a dokonca ešte o viacročných plánoch. Hovorili ste celkom konkrétne, že KOSI sa nezaoberá konkrétnymi operačnými krokmi, respektíve, že by nepríjma legislatívu, ale jedna vec je pravda, že KOSI nie je policajnou zložkou a nemôže robiť nejaké operatívne rozhodnutia, avšak predsa len niektoré rozhodnutia, niektoré typy rozhodnutí pravdepodobne boli, e, vyšli z vašej iniciatívy. A druhá vec je takisto pravda, že KOS je legislatívnou inštitúciou, takže tieto rozhodnutia nemohli byť prijaté z vašej strany, ale predsa len sú tu určité, niektoré, ktoré spomenula komisia, boli takisto inšpirované z vašej iniciatívy, ale Čo by som sa chcel spýtať, aby ste identifikovali tie konkrétne úspešné rozhodnutia, ktoré prijali ostatní, alebo možno viaceré rozhodnutia, alebo nejaké úspešné legislatívne opatrenia, ktoré prijali ostatné, ktoré jednoducho vyšli z vašej iniciatívy. A aby ste nás informovali o tom, akým spôsobom ste prispeli k tomu, že sa máme cítiť bezpečnejšie. A ďakujem a teraz prejdeme k pánovi Chubankovi a komisii ktorí budú reagovať na vaše otázky. Poprosím vás, aby ste dodržali čas. Takže nech sa páči, máte slovo a dúfam, že stihnete lietadlo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja e, vidiem, budem sa venovať tomu poslednej pripomienke, ktorú sme počuli. Tým začnem. Áno, Kosi sa nachádza v procese implementácie po prvýkrát tento európsky cyklus a momentálne sa nachádzame v rozhodujúcej fáze, kde sa snažíme definovať strategické ciele a momentálne vypracúvame aj operačné plány. A tieto plány potom budú implementované, ako som to už uviedol vo svojej prezentácii, bude implementované začiatkom januára a v období, ktoré príde potom. Pokiaľ ide o operačné akčné plány. Tieto budú využívať všetky potrebné nástroje na to, aby sa uplatnili v jednotlivých plánovaných operáciách a krokoch. A ten prístup, ktorý bol prijatý, si myslím, že je dobrou prognózou pre úspech, ale aké budú výsledky, to ešte nevieme. Ešte stále sme iba v tej učiacej sa fáze, pokiaľ ide o tento cyklus. Je to prvý typ tohto cyklu, ktorý bol započatý iba pred pár mesiacmi a jednoducho učíme sa záchodu. Takže, ak to môžem takto zosumarizovať. Dámy a páni, ja si myslím, že detaľnejšie informácie a viac konkrétnych výsledkov budeme môcť sprostredkovať až po prvej evaluácii tohto celého roku operačného akčného plánu. Áno, pán Lunes dal veda. Nakoľko táto stratégia pokrýva celú politiku vnútornej bezpečnosti a zachádza nad rámec eh, oblasti, v rámci, za ktoré som ja zodpovedný, tak nebudem, či bude vedieť zareagovať na všetky tie otázky, ktoré tu ozneli, ale predsa len môžem ponúknuť niektoré vstupy. Myslím si, že pani Latfordová celkom jasne povedala, že by sme nemali znovu objavovať koleso Ameriku, ale že musíme jednoducho vychádzať z toho, čo máme a vychádzať z toho, čo máme. Takže myslím si, že do istej miery sa to snažíme, ale nerobíme iba to. Je pravdou, že máme aj nové iniciatívy, ale takisto by nebolo pravdou, ak by sme nepovedali, že nerobíme to, čo nám odporúčila. Robíme to práve v zvýšenej miere. V roku 2012 komisia plánuje vyhodnotiť, a to detailným spôsobom, a takisto zamýšľa navrhnúť e, odporúčania, akým spôsobom by sa dala zlepšiť výmena informácií medzi policajnými zložkami e, na základe toho európskeho policajného modelu, ako švedská prímská iniciatíva fungujú. Takýmto spôsobom vlastne budeme mapovať situáciu a to by nás malo posunúť niekam vpred. A takisto rozvinieme našu politiku, pokiaľ ide o vzdelávanie a definíciu toho, čo by mali policajné zložky dosiahnuť v tomto širšom európskom kontexte. to takisto nie je vynachádzanie nejakých nových inštitúcií alebo nových opatrení, ale je tu skôr o to, aby sa poučili tie inštitúcie, ktoré boli vytvorené za ostatných 15, respektíve 10 rokov a mohli lepšie využívať svoj potenciál. A pokiaľ ide o reformu takých agentúr ako Europol a SIPOL, táto reforma bude vychádzať z vyhodnotenia toho, do akej miery tieto agentúry fungovali doteraz, pokiaľ ide o efektívnosť. A nesúhlasil by som s tým, čo povedal pán Sargentini, že Europol je imunný, pokiaľ ide o parlamentnú kontrolu. Europol je kontrolovateľný týmto parlamentom. A my navrhneme opatrenia aj v tomto ohľade, aby sa situácia možno ešte viac zlepšila, ale myslím si, že rozpočet Europolu je takisto predmetom schvaľovania zo strany parlamentu a akú väčšiu kontrolu si viete predstaviť. A myslím si, že Europol a administratívne orgány tejto agentúry budú ešte ďalej kontrolované výborom LIBE, predovšetkým pokiaľ ide o konkrétne opatrenia, ktoré táto agentúra po ktoré Europol robí. Takže nemyslím si, že by Europol nebol pod kontrolou Europarlamentu. A takisto si myslím, že tá ironická pripomienka pani Latfortovej, pokiaľ ide o PNR a korupciu, tieto reformné balíčiky, že by neboli, osl- vyriešili situácie žiadnej organizovaného zločineckej oblasti. Nedá sa to všetko vyriešiť z večera na ráno, ale myslím si, že jedného dňa sa nám podarí zaznamenať určitý progres, ale na to potrebujeme konkrétne opatrenia a preto si myslím, že nie je správne uvádzať, že tým, že tu bola spustená iniciatíva a tým, že sa bola spustený, spustený ten balíček boja proti korupcii, že nepracujeme na tom, aby sme potláčali organizovaný organizovanú kriminalitu. A takisto to, čo uviedol poslanec Sargentini, keď hovoríme o kontrole hraníc, že to prispieva, respektíve neprispieva k ochrane bezpečnosti. Ide tu predovšetkým o stratégiu bezpečnosti, to znamená to, čo hovoríme my v tejto stratégii, je to, že Hranice sa takisto môžu využívať ako nástroj na to, aby sme bojovali proti terorizmu a kriminalite. To znamená, môžeme takýmto spôsobom postupovať aj na hranicách, ale to nehovorí iba to, že hranice sú výlučným miestom, kde bojujeme proti terorizmu a kriminalite. Ale toto je takisto pole pôsobnosti tohto politického dokumentu, ktorý sme vám predložili. A to, čo povedala pani Sipel, pokiaľ ide o skutočnosť, že boj proti pašovaniu môže potlačiť aj nelegálnu prácu, množstvo nelegálne zamestnaných. Neviem, či sa k tomu môžem vyjadriť. Skôr kolegovia z tejto oblasti by mohli dať konkrétnejšiu odpoveď, ako to dokážem vyjadriť ja. A pokiaľ ide o ochranu údajov, osobných údajov, viete, že komisia predloží reformu reformovanú formu legislatívy týkajúcej sa tejto oblasti. Robí sa tak neskôr tohto roku v rámci ochrany osobných údajov. Je tu o rámcové rozhodnutie. A pokiaľ ide o domáce násilie, ktoré by sme mali vnímať ako extrémnu formu internetovej kriminality, respektíve či to spadá do tej istej kategórii, mm, to je dosť sporné, ale pokiaľ ide o niektoré opatrenia, ktoré zasahujú do osobnej sféry, respektíve do sféry občanov Európskej únie, ako napríklad PNR, kde sa konkrétne uvádzajú postupy, akým spôsobom sa môže postupovať v prípade porušenia takýchto, takýchto krokov, tak to je takisto jedna z oblastí, ktoré môžeme urobiť väčší pokrok. A takisto pokiaľ ide o otázku pána Vosa, kde sa pýtal, že či zvažujeme nejaké opatrenia, ktoré sa týkajú aj pasažierov a údajov o nich. Áno, máme smernicu, ktorú sme navrhli. Myslím, že som tým otázkam povedal všetko. Je mi ľúto, ak som neodpovedal na všetky konkrétne pripomienky ale môžem vám povedať, že kto z komisie by vám odpovedal alebo mohol odpovedať konkrétnejšie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne našim hosťom. ďakujeme pekne predstaviteľom komisie. Myslím si, že týmto môžeme túto, tento bod uzatvoriť. Ak sú už není žiadne otázky, tak môžeme prejsť ďalšiemu bodu. Ďakujeme, pán Komanek, za vašu prítomnosť. Now, we're moving. Takže poďme ďalej. Máme dobrý čas. Pán Moraes, spravodajca, zdá sa, že tu ešte nie je. V každom prípade máme bod 10. Týka sa podmienok vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretich krajín na účely sezónneho zamestnania, čiže sezónni robotníci. Je to jeden zo jedna zo zložiek e, tzv. migračného balíka, čiže sezónni pracovníci. Áno, a máme tu pána spravodajcu, pána Kloda Morasa. Nie? Zavoláme ho? Takže dajme mu šancu, aby prišiel. Yes. Okay, he's on his way. Yeah. He's on his way. Už ide. He should be here any minute. <laughs> mal by prikvitnúť každú minútu. Okay. Eh? Subject. As I tell you, we got a discussion to go on seasonal workers. Takže potom budeme pokračovať v diskusii o sezónnych eh, robotníkoch. Pán Moraes vypracoval svoj e, návrh správy na jar a um, deadline na predkladanie pozmejúcich návrhov bol stanovený ešte pred prázdninami. Pán Moraes odtedy e, spolupracoval s tieňovými spravodajcami na tom, aby navrhol a pripravil kompromisné návrhy. E, článok 50, tu bol taký zložitý, a pánovi Morasovi dáme slovo hneď, ako príde. Ale ešte predtým dáme slovo rade, aký, aké je štádium, a pot, štádium veci a potom dáme slovo aj pánovi Koferátimu, ktorý je, stan, ktorý je spravodajcom z výboru pre zamestnanosť. Ale tak najprv počkáme na pána Morasa.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 Good afternoon, Mr. Moraes. Takže vítam pána Moraesa. Your presence here has raised a lot of expectation. Naozaj sme vás veľmi netrpezlivo čakali a tešíme sa na vašu správu o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretich krajín na účely sezónnych zamestnania. A potom dám slovo pánovi Koferatimu a po zastupcovi polského predsedníctva. Ale najprv eh, by som dal slovo vám, teda ak chcete. Prepačte. I'm sorry for being late. It was, uh, felt... Prepačte, pán predseda. Uh, mal som nejaké závažné povinnosti, bol som e, u lekára a veľmi sa ospravedlňujem. E, Prepačte, že ste na mňa museli čakať. Vážení kolegovia, dnes sme e, sa stretli s tieňovými spravodajcami, bolo to veľmi užitočné. Personál aj Tieňoví spravodajcovia pracovali veľmi tvrdo na tomto dokumente a e, toto stretnutie vlastne odzrkadľuje to, ten objem práce, ktorú sme odvietli e, s tieňovými spravodajcami. E, migračný balíček je kontroverzným aspektom a aj ostatné skupiny odviedli veľmi veľký kus práce a preto e, môžeme o tom dnes hovoriť. Najprv by som chcel povedať, že sa budeme sústrediť na kompromisy z výboru LIBE a potom kolegovia z výboru pre zamestnanosť e, mali veľmi pozitívny prístup k, tomuto, k tejto správe. Chcel by som poďakovať spravodajcovi, e, pánovi spravodajcovi Koferatimu, ktorý je tu dnes. E, myslím si, že nám poskytne uh, správu o tom, ako sa hlasovalo o tejto správe vo výbore uh, pre zamestnanosť. Ja teraz budem hovoriť len o témach, ktoré sa týkajú kompetencií LIBE. Chcel by som začať uh, s, s, s veľmi rýchlým prehľadom tejto správy a potom spomeniem body, o ktorých sa ešte diskutuje. Najmä, e, teda poprvé sektor ubytovania. E, od poslednej prezentácie v, tejto, v tomto výbore um, sme riešili túto tému spojenými spoločnými kompromismi. Ide tu o polnohospodárstvo, cestovný ruch. Potom sme tu mali tému zapojenia, konzultovania sociálnych partnerov. To bolo dôležité pre mňa aj pre pána Koferátovi. Kofera, pre pána koferátu, cieňoví spravodajcovia tvrdopracovali na tom, aby sme dosiahli kompromisy ohľadom tejto témy, e, ktoré sektory do toho budú zapojené a ktorí sociálni partnery sa do toho za, e, zapoja. Ďalej um, uspokojivé podmienky ubytovania sezónnych pracovníkov. Aj tu sme dosiahli úspešný kompromis. To isté sa týka trvania pobytu, ďalej šiest, tých šiestich mesiacov počas 12 mesiacov a e, štáty na rade žiadali o, o obdobie 5 až 9 mesiacov, aby sme dosiahli definitívne obdobie v tomto rámci. Myslím, že defin, definitívnu verziu si vypočujeme neskôr. Ďalej, veľmi závažná téma Ehm, išlo tu o monitorovací mechanizmus, o komplexný mechanizmus pre ochranu sezónnych pracovníkov a ich potrieb. Ehm, takisto sme ehm, sa snažili odstraniť disproporcie medzi podnikmi a tak ďalej. No a potom ďalšie dva body, o ktorých potrebujeme ešte diskutovať pokrytie, rozsah a kritéria. V prípade obidvoch bodov ide o komplexné témy. Tieňoví spravodajcovia v Líbe sa snažili nájsť nejaké pochopenie. Myslím si, že budeme mať rozdielne názory. Čo sa týka rozsahu, neviem, či pôjdeme za rámec tejto témy a budú to štáty príslušníci tretích krajín, ktorí prídu do EÚ, alebo to budú aj iné kategórie. A potom sme prišli k tomu záveru, že ohľadom tohto nemáme spoločný názor. Tieňoví spravodajcovia pracovali naozaj e, intenzívne na to, aby to vyriešili. Mali by sme však rešpektovať názory na oboch stranách a zaoberať sa týmto rozsahom a pokrytím. Čo sa týka kritérií, my sme to prešli detálne aj ohľadom úvodných ustanovení a musíme sa tým veľmi opatrne zaoberať, riešiť to opatrne, aby sme vyslali správne posolstvo, kto vstúpi do EÚ, aké sú podmienky vstupu do EÚ, aby e, tam neboli žiadne nejaké politické podtóny v tejto smernici. Čiže viedli sme intenzívne diskusie, ktoré um, viedli k dvom kompromisom a sú náročné. A e, dúfam, že hlasovanie výboru v januári vyrieši obidva problémy. Čo sa týka zvyšného textu, tak e, chcem poďakovať tieňovým spravodajcom, že mi pomohli a pokrli sme ostatné aspekty smernice. Vážne berieme tieto dva aspekty, ale tešíme sa aj na stanovisko rady, ktoré si dnes vypočujeme. Ďakujem a teraz dáme slovo poľskému predsedníctvu. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať aj spravodajcovi a všetkým, ktorí spolupracovali na tejto téme. Je to podstatná téma. Stále od vás dostávame informácie a pokúšame sa podať informácie ďalej. My sme sa na rade stretli e, trikrát ohľadom tejto témy a posledné stretnutie sa bude konať 2. decembra. E, teda bude to skupina pre integráciu. Čiže bude tam aj tá zložka príjmania Počas posledných dvoch stretnutí sme sa venovali závažným otázkam, dlhým a krátkým pobytom. Sú to otázky spojené s vízami a sú tu pobyty, ktoré trvajú do troch mesiacov a potom pobyty, ktoré trvajú na tri mesiace. Sú to dva rôzne právne režimy. A ide tu aj o príjmanie týchto štátnych príslušníkov na e, území štátov EÚ. Ďalšia otázka je otázka spoločného práva. E, o tomto sme diskutovali dlho e, na um, skupine pre zamestnanosť. Otázka na rade ešte nebola rozriešená. Dúfame, že ju rozriešime ako kompromis na budúcej schôdzi a že budeme mať dokument, ktorý vám budeme e, môcť predložiť. Čiže bude to až na, počas dánskeho predsedníctva. E, plánujeme stretnutia so spravodajcami a dúfam, že e, dostaneme ďalšie informácie o práci Ďalšia otázka ohľadom pobytu štátnych príslušníkov tretich krajín v EÚ. Návrh rady eh, je v texte 5 až 9 mesiacov. Ako povedal pán poslanec, je to kompromisný návrh. My sme sa snažili zosúľadiť stanoviska tých štátov, ktorí chceli eh, pobyt dlhšieho trvania a iné štáty. Čiže e, snažíme sa nájsť nejaký pružný kompromis e, na rade. S radosťou však vítame verziu um, parlamentu, ktorá hovorí o 6 mesiacoch uh, v rámci 12 mesiacov. Ďakujem polskému predsedníctvu a teraz dávam slovo um, pánovi poslancovi Koferatimu, ktorý by nám mohol povedať, ako sa hlasovalo vo výbore pre zamestnanosť. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel využiť túto príležitosť a poďakovať nielen Klódovi, ale aj všetkým tieňovým spravodajcom z, z výboru Líbe. E, snažili sme sa spolupracovať a niekedy to bola e, troška náročnejšia procedúra a možno trvala dlhšie ako zvyčajne, ale som veľmi spokojný s tým, aké, dôsledky, aké výsledky sme dosiahli. Na výbore sme odhlasovali text veľkou väčšinou a toto je veľmi dôležité Ale ešte tešia vec je tá, že v podstate e, sme hlasovali len o kompromisoch. Boli to veľmi široké kompromisy, pretože sa na nich zúčastnili všetky politické skupiny. A to vo väčšine prípadov. Takže vďaka tomu sme došli k záveru, ktorá, ktorý je podľa mňa veľmi pozitívny. v podstate sme veľmi presne definovali, čo to znamená rovnaký prístup k zainteresovaným osobám a k sezónnym pracovníkom, ktorí sú v EÚ. Čiže e, sezónni robotníci, pracovníci, ktorí sem prichádzajú na nejaký čas a pracujú v sektoroch, ktoré spomenul Claude. Rozriešili sme e, malý problém, ale veľmi zložitý problém v jednotlivých aspektoch. A to išlo o isté vákuum, ktoré sa vytvorilo medzi smernicou o vysielaní pracovníkov a smernicou pre e, sezónnych pracovníkov. Čiže e, tam išlo o to, aby sme mali e, isté podmienky, ktoré sú vlastné sezónnemu pracovníkovi. V smernici pre vyslaných pracovníkov sa vôbec nehovorí o sezónnych pracovníkov. Napísali sme ustanovenie, ktoré vylúčuje toto prekrytie, pretože nemôžeme jednu a tú istú osobu pokrývať dvoma smernicami, aj keď ten počet e, osob, ktorý sa to dotýka, je malý. Urobili sme to tak, aby e, sezónni pracovníci nemohli byť vyslaní e, kvôli nejakému, nejakej práci do ďalšieho členského štátu. Čo sa týka ostatného, tak sa mi zdá, že tie veci sa vyvinuli veľmi dobre. Vypočul som si eh, informáciu komisie ohľadom trvania zmluvy sezónneho pracovníka. My so súhlasom všetkých politických skupín eh, sme sa rozhodli, že tento čas bude 6 mesiacov ale nie za kalendárny rok, ale za 12 mesiacov. Čiže za 12 mesiacov, e, kde spada aj tých 6 mesiacov. Ja si myslím, že toto je najlepšie riešenie aj z hľadiska e, dopadu v praxi. E, počul som, že stále je tu presvedčenie, že by sme mohli mať čas od 5 až do 9 mesiacov. Viete, sezónna práca nie môže trvať 9 mesiacov. Ak trvá 9 mesiacov, je to niečo iné. Myslím si, že sezónna práca nemôže byť zafixovaný do um, kalendárneho roku. Um, dávam banálny príklad. Nejaká osoba, ktorá príde pracovať do hotela a príde tam na zimné prázdniny, tak zrejme táto osoba bude pracovať niekoľko mesiacov v jednom roku a niekoľko mesiacov v druhom roku. Záleží e, to aj od sneženia, pretože snežiť môže od novembra do februára. Takže e, vlastne to prekračuje kalendárny rok. Ale táto zmluva sa nemôže predlžovať viac, ako to je potrebné. Stačí prieťať to kritérium, ktoré sme si vybrali vďaka tejto väčšine, aby sme si urobili ten výpočet 6 mesiacov nie v rámci kalendárneho roka, ale v rámci 12 mesiacov, ktoré začnú plynúť od začiatku zmluvy. Ja chápem ten dôvod, prečo v komisii nástoja na tých 12 mesiacov. Ale keby sme mali prijať ten text, ktorý sme odhlasovali veľkou väčšinou v, vo výbore pre zamestnanosť, tak potom eh, by tie ťažkosti a problémy mohli byť prekonané. Chcem poďakovať všetkým. ktorí spolupracovali. My sme pokryli veľmi komplexnú tému a ťažko sa hľadajú riešenia, ktoré sú spoločné pre všetkých, ak tu nie je istý spoločný záujem. a to je uspokojením pre našu prácu. Ďakujem. Ďakujem pánovi poslancovi Koferatimu za správu z výboru e, pre zamestnanosť. Takže otváram diskusiu. Prvou je pani poslankyňa Argentíny. Okay, thank you, chair, and thank you... Ďakujem a ďakujem pánovi Moraesovi za jeho prácu a za kompromisné návrhy, e, ktoré sme, o ktorých sme hovorili teraz e, po obede. Chcela som spomenúť viaceré body. Poprvé, rozsah. Kto by mohlo v rámci tejto smernice pracovať. Tu sa e, to umožňuje aj žiadateľom OAS, ktorí čakajú na rozhodnutie, aby aj oni mohli pracovať v rámci e, teda e, e, nariadenia a zelení by boli za, závisto od toho, či členský štát umožní žiadateľom o azyl pracovať. Ale ak áno, tak e, Ehm, myslím si, že ak môžu pracovať vo všeobecnosti, tak môžu pracovať aj ako sezónni pracovníci. Takže to je dobrý návrh, podporujeme ho. Potom stanovisko i regulárnych migrantov v krajine, či by aj oni, ehm, ak teda aby teda mohli dostať takúto šancu odísť z krajiny hrdo, aby predsa len dostali možnosť pracovať ako sezónni pracovníci. Potom je tu návrh ehm, ktorý zelený oceňujeme, my zelený oceňujeme, pretože je to iný spôsob, ako povedať, že ilegálni imigranti tiež potrebujú tú alternatívu, ak naozaj chceme, aby mohli odísť domov, aby mohli niečo so svojím životom spraviť. Takže tento návrh sa nám celkom pozdáva. aby sezónny pracovník podpísal na úvod zmluvy, nejaký dokument, e, kde by úprimne e, sluboval, že po skončení daného obdobia krajinu opustí, podľa nás to je trošku príliš. Predsa e, nemusíme ľuďom prikazovať, aby podpisovali nejaký dokument, kde sa hovorí to, čo je zjavné, teda, že takéto niečo treba spraviť. Takže, takže nevnímame to veľmi pozitívne. A potom posledná vec, otázka na Európsku komisiu. E, povolenia versus víza. Vieme, že na rade je teraz diskusia k tomu, aké dokumenty potrebujete, ak niekoho, e, ak niekomu povolíte vstup na základe víz, tak na základe toho sa ešte pracovať nedá. Je to iba e, dočasné vízum na 3 mesiace a hovoríme o 6-mesačnej práci v rámci obdobia 12 mesiacov, ale povolenie zase, pracovné povolenie to zase nie je cestovný doklad, takže je to ako keby taká situácia z hlavy 22, respektíve rada je v takej situácii asi a chcela by som poprosiť komisiu, aby nám to e, vysvetlila, ako by sa tento problém, tento nový problém, ktorý vznikol, dal vyriešiť. Ďakujem. Yes, it's <coughs> Áno, sezónni pracovníci musia uh, pracovať za eh, minimálnych, sub, sub minimálnych podmienok alebo dokonca sub ľudských podmienok, pretože iba potom budú môcť tak povedať podkop, vyčerpávať domácich pracovníkov. Napríklad e, mali sme tu pracovníkov z Toga, ktorí naozaj pracovali za hrozných podmienok. Ešte to slovo hrozných je slabé. Ale potom sme počuli aj o domácich pracovníkoch, ktorí v tom istom čase ako sezónni pracovníci zamestnávaní boli, e, e, tiež boli zamestnávaní a tiež mali nižšiu e, nižšiu, nižší plat ako bola minimálna, e, ako bol minimálny plat, hoci napriek tomu samozrejme platí, že e, ich podmienky zase neboli až také hrozné ako tých stok. E, máme tu krajiny, ktoré majú vysokú mieru nezamestnanosti, dokonca aj stúpajúcu a je akceptovateľné v takéto situácii, aby domáci pracovníci boli e, na dávkach nezamestnanosti a namiesto nich sme zamestnávali sezónnych pracovníkov. Veď je to absurdné. Všetci migran, migrujúci zamestnanci častokrát e, sú e, zamestnávaní e, za takých e, zvláštnych podmienok, pretože nevedia, ako sa majú obrati, nevedia, aké sú ich práva. A práve preto e, takí tí zlí kapitalisti, ako môžem povedať, majú týchto zadných pracovníkov tak veľmi radi, lebo ich môžu zneužívať. Ďakujem pekne. Poprvé chcem povedať, že Claude opäť odvedol skvelú prácu Myslím, že toto smernica mm, uspokojuje všetky členské, teda pána všetky politické skupiny. Poprvé, sezónni pracovníci. Mám k tomu iba dve stručné pripomienky. Ehm, obidve tu už vlastne do istej miery boli spomenuté. Poprvé, pokiaľ ide o podmienky, v rámci ktorých e, sezónni pracovníci sú platení, E, ako bývajú, v akých podmienkach pracujú, e, tieto podmienky sa môžu vylepšiť, ak smernica poskytne možnosti monitorovania agentúr, ktoré najmajú takýchto pracovníkov a iných sprostredkovateľských agentúr pretože podľa mňa práve tieto agentúry sú hlavným, e, hlavnou príčinou tých podmienok, ktorých, e, ktoré sa dostávajú sezónnym pracovníkom. Títo ľudia sú častokrát oklamaní o svojich vlastných krajinách zo strany takéto agentúry a potom, keď sa dostanú do e, krajiny e, určenia, tak povediať, tak tie podmienky zrazu sa ukážu byť oveľa horšími. A chcem povedať e, inú vec, tá možno nie je v s tým, čo hovorí moja skupina, ale je to podľa mňa dôležité, prípade nových členských štátov. Máme tu krízu, máme vysokú nezamestnanosť a častokrát sú ľudia ochotní pracovať aj ako sezónni pracovníci. A to v tých krajinách, ktoré majú silnejšie hospodárstvo. Takže myslím si, že by sme mali na to pamätať keď e, takéto pracovné príležitosti otvárame pre iných. Hoci možno e, budú platení menej, stále sú takéto pracovné príležitosti lepšie ako absolútna nezamestnanosť. Ďakujem. Thank you, Mr. Papa Nikolau. Pán Papa Nikolau. Thank you, Mr. Chairman. I want for one more time to thank Mr. Claude Mo- Ďakujem pekne, chcem sa poďakovať pánu spravodajcovi za prácu, ktorú vykonal. Je to veľmi eh, dobrá spolupráca. Aj my sa s ním spolupracovalo veľmi dobre. Je to veľmi eh, zložitá správa, zložitá smernica a naozaj, ako povedali viacerí kolegovia, nie sú to nejaké eh, preteky, treba tom ešte pracovať a asi, asi Klod z nás má najviac taký charakter, že by mohol byť aj maratóncom snáď. My sme mali k tomu viaceré stretnutia naposledy dnes, teraz e, pred týmto stretnutím a chcem, chcem poďakovať aj kolegom z výboru pre zamestnanosť. Je to náročná úloha, všetci máme nejaké kľúčové body, nejaké červené čiary, tak povediac, a e, chcem ešte zdôrazniť, že pokiaľ ide o zneužívanie, alebo teda riziko zneužívania tejto smernice, je to veľmi dôležitý bod e, pre nás. E, máme všelijaké problémy tu v Európe momentálne, pokiaľ ide o nezákonnú migráciu, pokiaľ ide o tie kroky, ktoré musíme uplatniť na to, aby sme boli efektívnejší Teraz rokujeme o azylovom balíčku, uvidíme, aké budú jeho výsledky. A pokiaľ ide o sezónnych pracovníkov, tá diskusia je e, prepojená aj na iné paralelné negociácie, o ktorých e, hovoríme, ktoré prebiehajú. Ešte na, u, na záver pardon, chcem mm, e, položiť otázku, položiť otázku komisii. Myslí si komisia takisto aj ráda. že e, otvorenie pôvodného návrhu aj na ľudí, ktorí už teraz e, sa e, legálne nachádzajú na území Európskej únie, že by také niečo e, mohlo byť akceptované v rámci tejto smernice. Mohli by sme napríklad nakombinovať, skombinovať naše pravidlá pre azylových teda žiadateľov, teda žiadateľov o azyl a pokiaľ ide o to obdobie, e, ktoré majú členské štáty k dispozícii na to, aby zareagovali na danú žiadosť, môžeme teda skombinovať e, túto diskusiu s návrhom niektorých politických skupín, e, ktorí sa nachádza v prípade tejto správy, tejto smernice, dá to nejako zladiť na záver chcem povedať, že sme optimistickí aj v tom, e, že sa už blížime ku konečnému záveru a opäť chcem poďakovať sekretariat <laughs> sekretariatu za tú dobrú spoluprácu. E, ďakujeme e, na, naozaj za túto snahu a vďaka spravodajcovi sa tá spolupráca uberá dobrým smerom. Ďakujem pekne. Teraz sme si teda vypočuli vystúpenie jednotlivých e, poslancov a myslím, že je čas na to, aby sme sa opäť obratili na komisiu a náradu. Pani Šmit, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne. Poprvé chcem sa e, poďakovať takisto e, pánovi spravodajcovi a tieňovému za vykonanú prácu. Naozaj ide to dobrým smerom je to v súlade s cieľmi, ktoré sme mali, keď sme tento návrh predstavili. Chcem ale zareagovať na niektoré otázky, ktoré tu zazneli. Pokiaľ ide o vízové, e, teda víza a o povolenia, to je technická záležitosť, ale keď sme ten návrh predložili, tak náš úmysel bol taký, aby tí, ktorí prišli na menej ako 3 mesiace, aby tí boli zahrnutí v rámci krátkodobých šengenských víz, pokiaľ ide o tých, ktorí prichádzajú na dlhšie obdobie ako 3 mesiace, že tí by dostali povolenie. A to nebráni tomu, aby členské štáty takisto dávali povolenie od dňa 1. V rámci diskusí s členskými štátmi sme si všimli, že oni by chceli ponechať aj dlhodobé víza pre sezónnych pracovníkov a nechceli by oni mať povinnosť vydávať povolenia. Sú tu ešte technické eh, diskusie, ktoré súvisia aj so šengenskými vízami E, to sa snažíme my nejakým spôsobom ešte e, vyjasniť, ale vo všeobecnosti si myslím, že to, čo je dôležité, e, nie je až, ten, nie až tak máme ten dokument, či to je povolenie alebo z toho víza. Čo je dôležité je, aby tí ľudia, ktorí prichádzajú ako sezónni pracovníci, aby mali od prvého dňa tú ochranu a tie isté práva, ktoré, o ktorých sa vlastne v tejto smernici hovorí. To je podľa mňa veľmi dôležité. takisto je to poprvýkrát smernica, ktorá bude ľudí zahrňať alebo pokrývať e, od prvého dňa, pretože máme napríklad aj e, smernicu o tých vyslaných pracovníkoch, e, ale to sa týka ľudí až po troch mesiacoch, ale keďže sezónni pracovníci častokrát prichádzajú na kratšie obdobie, chceme ich pokryť od prvého dňa. A tým pádom sa tá situácia s vízami trochu komplikuje. Pokiaľ ide rozsah tam komisia chcela zahrnúť aj e, dočasných migrantov, sezónnych prac, e, pracovníkov, ktorí prichádzajú potom odchádzajú. Čiže celkový prístup, ktorý bol prezentovaný, zohľadňuje aj e, dočasný charakter e, Znamená to, že tu sú isté dopady aj na e, tú schému, pokiaľ ide o práva alebo o ochranu, pokiaľ ide o reunifikáciu rodiny. Čiže pokiaľ ide o sezónnych pracovníkov, pre nás to sú ľudia, ktorí prichádzajú zvonku a ktorí po istom období, po niekoľkých mesiacoch z EÚ a z nášho územia odchádzajú. Aké obdobie o tom sa ešte bude diskutovať na rade aj tu v parlamente. Takže tým som myslím na všetky hlavné body zareagovala. Ďakujem pekne. Komisia, všimli sme si, že aj opona nám tu sa už stiahla, tak povedal, dúfam, že to nie je posledná opona ešte rada. Pani Skýva, nech sa páči. Mm, Ďakujem Pekne. do e, pytań e, państwa posłów i tutaj odpowiedzi komisji. Jeżeli chodzi... Ďakujem za slovo, vážení poslanci. Čo sa týka vstupu e, s vízom alebo z innym dokumentom, rada ohľadom tohto nikdy nemala nejaké pochybnosti. A my nechceme odlišovať tieto osoby od iných migrantov. Čiže tieto azylové otázky alebo iné spojené otázky. Um, o tomto sa v rade nikdy nediskutovala v kontexte so smernicou o sezónnych pracovníkov. Viete, že na tom pracujeme oddelenie. Viete, že vážne pracujeme na iných otázkach, ktoré sú spojené s azylom. Ale chceli by sme, aby tieto dve témy boli preskúmané oddelenie. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Chcete to zhrnúť ako pán spravodajca? Ako spravodajca, pán Morales? Um, ehm, Ďakujem za slovo. Chcem poďakovať tieňovým spravodajcom. Vidíte, že sme viedli v kuloároch intenzívne diskusie a ešte sú tu dve témy, ktoré treba vyriešiť pán, pa, pani Papa Nikolau a aj pani Argentíny toto spomenuli. Je dôležité dospieť ku kompromisu, ale myslím si, že urobíme pokrok ešte predtým, než sa o tom bude pracovať vo výbore. Chcem poďakovať kolegom, že uznali, že toto je naozaj závažná téma. A vidím, že tu je sekretariat, tak e, chcem aj im poďakovať. Ďakujem ako, vám ako spravodajcovi, pán Moraes. A teraz sme prišli k posledným bodom. Stále sa blížime k stretnutiu koordinátorov, ktorý sa bude, ktoré sa bude konať za chvíľu, ale teraz by som rád dal na program ďalší bod, chcem pozvať pani Wikstrom, aby nás poinformovala o stretnutí, ktoré sa konalo na Sicílii. Čiže bolo, konalo sa to minulý týždeň 24. až 26. novembra. Takže predloží nám správu. Nech sa páči pani Wikstrom. Thank you very much. Well, when... Ďakujem pekne. Ak by ste mohli dať platné trochu nižšie, tak mám pocit, že potom ľudia majú pocit, že jednoducho teraz príde tá zábava, ale to vôbec nie je tak. Ja by som vás teraz chcela skutočne informovať ohľadne toho, ako skončila misia Sisi v Lampeduze. Bolo to minulý štvrtok do soboty, trvalo to pár dní, delegácia mala 10 členov, pán Busutil, pani Matie, Jorgos Papanekolao, Salvatore Iacolino za EPP, Tania Fajon, pani Borsellino a Rosario Cruceta za socialistov a demokratov, Sargentini za zelených, Dafelides za GUE a ja za ALDE ako šéfka delegácie. Chcela by som vás najprv informovať, že predtým, sme túto návštevu dôkladne pripravili na základe stretnutí s komisiou, s Frontexom, s Koreperom talianským a s organizáciami ako Save the Children a iné. A teraz mi dovolte, aby som sa podelila s vami o niektoré z informácií a z tých návštev, ktoré sme podnikli. Navštívili sme napríklad centrum identifikácie hm, zadržiavacie, vyhosťovacie centrum. Ako vidíte, prvý obrázok je to nová budova, nové centrum, ktoré sa otvorilo 1. júla tohto roku a je to na juhu v Taliansku. Bolo to účelovo postavené, je to centrum, kde sa identifikujú ľudia, má to kapacitu 204 ľudí a keď sme to navštívili, tak tam bolo akurát 170 ľudí, ktorí boli zoskupení v tomto centre, z nich 140 požadovalo azyl. Nie sú tam žiadne neplnoletí a 90% sú tuni- občania Tuniska. Komisia ich musí vypočuť v priebehu 7 dní, ale tá lehota čakacia, čo sme my zistili až mesiac. Centrum sa zdá byť v dobrých podmienkach, v dobrom stave, pracuje efektívne. Vyzerá to ako väzenie a prítomnosť týchto azylantov požadujúcich azyl eh, jednoducho musí byť ešte preskúmané aj ten stav, v akom tam oni sú zadržiavaní, pretože talianské zákony jednoducho nepočíta s tým, že by sa z takéhoto zariadenia z takéhoto zariadenia žiadateľa presunuli do otvorenejšieho centra, čo by bolo možno vhodnejšie pre tých, ktorí požadujú azyl, pre, tých, pre túto kategóriu ľudí. Myslím si, že môžeme teraz zmeniť obrázok. No ešte nie. No na to sa ešte nepozerajte, ale počúvajte pozorne. Potom sme navštívili Kara, čo je otvorné centrum, takisto v Trapanii a Kára. Nemám obrázok tohto centra, ale ide tu o otvorené centrum pre e, tých, ktorí požadujú azyl, majú možnosť opustiť ho v konkrétnych hodinách. Momentálne tam je 233 ľudí a má kapacitu až 260, to je maximálna kapacita tohto centra. Je tam aj niekoľko rodín z Nigérie, z Bangladežu, z Pakistánu niektorí z Eritreji a niektorí z Turecka. A nie sú tam neplnoletí bez toho, že by boli pod dozorom rodiny. Keď sme navštívili toto centrum, tak sme videli, že táto štruktúra jednoducho potrebuje e, renováciu, opravu, pretože toalety nesplachovali, nemajú ani záclony, ani dvere. Videli sme miestnosť, kde bolo 14 matracov na dlážke, centrum bolo označené zo strany tých, ktorí sú tam ako extrémne špinavé za normálnych podmienok, ale v tom čase, keď sme ho my navštívili, tak ho akurát čistili. Takže toto sú skutočne podmienky, ktoré nie sú prístojné pre ľudí a mali by sme myslieť na to, že je to jednoducho nehodné Európskej únie a 21. storočia, by sme takto zaobchádzali s ľuďmi. Ale to je môj názor. To, čo vidíte tu, tak to sú lode. To sú tie lode z Tunisku, z Tuniska, ktoré sa dostali do Lampedusy a ako viete situácia migrantov v Taliansku jednoducho nemôže byť vyriešená bez toho, že by sme spomenuli Lampedusu, nakoľko ide o malý ostrov južne od Sicílie, bližšie k Tunisku než k Sicílii je to vstupná brána do Európy pre veľa migrantov, ktorí prejdú cez Stredozemné more na lodiach, dúfajúc, že nájdu lepší život. Na tomto obrázku vidíte niektoré z lodí, ktoré sa tam dostali. 80 až z nich eh, bolo mm, odstránených z prístavu v ten deň, keď sme tam my prišli. Od roku 2000 migračný prúd do Lampedusy sa zvýšil, pokým libyská vláda nepodpísala dohodu o návrate takýchto migrantov do Libie a iných prístavov, ako dobre vieme. Sú tu ďalší migranti z iných krajín. Kapacita Lampedusy bola na úrovni 850 ľudí, ale častokrát to bolo predimenzované a bolo tam častokrát aj 2000 ľudí, ktorí museli spať na uliciach a za neľudských podmienkoch. A po arabskej jari v Tunisku a, Arab, a v arabskom svete prišli ďalší migranti do Lampedúzy a v máji tohto roka sa dostalo na tento malý ostrov zhruba 35 tisíc ľudí a do konca augusta 48 tisíc ľudí dokopy 2000 ľudí bolo v tomto centre, čo je vlastne 2,5 násobok kapacity tohto centra. tá situácia explodovala, vyeskalovala 20. septembra, keď migranti podpálili toto centrum, utekli odtiaľ a jednoducho mali strety s miestnym obyvateľstvom. Bolo zaujímavé, keď sme počuli, že Frontex potvrdil informáciu, na základe ktorej libijský režim jednoducho tých, čo sa vrátili, nútil buď bojovať proti rebelom, alebo ísť do Talianska. Frontex takisto prehlásil, že je tu jasné prepojenie medzi eh, Kadáfiho pádom a poklesom migrácie. To bolo celkom zaujímavé dozvedieť sa takéto informácie. Centrum Lampedusa pozostáva zo siedmých budov, z ktorých tri sú administratívne budovy a štyri zasa budovy, kde sú žiadatelia. Ako vidíte, oheň zniži, zničil jednu z ubytovní a poškodil ďalšiu, ale treba povedať, že 5 budov je ešte stále v dobrom stave. Ale napriek tomu toto centrum je zatvorené momentálne nakoľko talianské úrady vyhlásili Lampedusu za e, nie veľmi bezpečný prístav pre migrantov. Nie pre turistov a pre rybárov, ale teraz je to jediný, jediný prístav, ako sa dostať do Tripoli v Libii. A je to jediný, ktorý bol vyhlásený za nebezpečný v celej oblasti Stredozemného mora. Pokiaľ ide o záchranné aktivity, potrebujeme konkrétne opatrenia, ktoré by boli na celoeurópskej úrovni. E, rybári z tejto oblasti teraz poukazujú na to, že záchranné akcie sú veľmi komplikované a to vyvoláva určitú kritiku aj u mimovládnych organizácií a aj u miestnej cirkvi. Stretli sme sa s arcibiskupom lampedusi a treba povedať, že vôbec nie sú, nie sú vôbec spokojní s označením tohto e, prístavu za nebezpečný alebo nebezpečný. Ostrov Lambedus je malinký, ako som povedala, bol e, preplnený ľuďmi a toto je presne to, čo sa stalo pred krízou 20. septembra. Zničenie tohto tábora bolo vlastne reakciou na preplnenosť tohto tábora a takisto aj na strach, že tí žiadatelia môžu byť navrátení naspäť do krajiny pôvodu. Myslím si, že sa musíme na túto situáciu pozrieť oveľa detálnejšie, aby sme získali detálne informácie. Nemôžete nikdy hovoriť o Lampeduze, respektíve o migrácii, bez toho, že by sme spomenuli Lampedusu. A to, čo tu vlastne vidíte, je pár topánok. Niekto tam musel bývať, niekto celkom zanechal po sebe konkrétnu stopu otlačky, ale ako vieme, Lampedusa je teraz zatvorená a musíme teraz hovoriť o tom, či potrebujeme takéto centrum, transferové centrum alebo nie. Takže týmto ponecháme Lampedusu Lampedusov a prejdeme ku konkrétnym krokom na úrovni EÚ aj k Frontexu. Toto je teda obrázok z kresťanského centra, na ktorý, ktorý sme navštívili. To centrum sa nazýva Nádej a Charita, je to v Palerme veľmi pekný príklad toho, ako občianská spoločnosť a dobrovoľníctvo je prítomné v Taliansku. Videli sme to takisto aj na jednej klinike. A toto je skutočne veľmi jasný a pekný znak. Sicilčania môžu byť veľkým príkladom pre zvyšok Európy, pokiaľ ide o dobrú vôľu a dobrovoľníctvo, ktoré vlastne vyvažuje tú tmavú stránku, ktorú sa vám snažím objasniť. A teraz sa vrátim ku konkrétnym krokom na úrovni EÚ. Európska únia prostredstvom Fondu Solidarity od roku 2008 do roku 2011 sprostredkovala finančné prostriedky vo výške na 190 miliónov eur a navyše aj um, ďalších 18 miliónov eur vo forme urgentných prostriedkov, v rámci ktorých sa financujú transporty z Lampedusy na pevninu. Frontex začal operáciu Hermes vo februári 2008. Stálo to zhruba 14 miliónov eur. Bolo tam 20 úradníkov a takisto aj jedno portugalské lietadlo. Teraz tam je už iba 8 úradníkov, ktorí sa to koordinujú. Frontex koordinuje aj pohraničné aktivity na pobreží. Frontex podporuje e, niektoré návraty imigrantov nazad do Nigérie. Toto bolo veľmi stručné a o pár dní dokončím aj písomnú správu z tejto návštevy a Chcela by som požiadať Európsku komisiu Frontex, medzinárodné spoločenstvo, talianské úrady a, medzinárod- a mimovládne organizácie, aby objasnili niektoré z eh, tých tematických okruhov, ktoré som vo svojom príspevku označila, pretože by som chcela, aby táto správa z našej návštevy bola čo možno najkompletnejšia a aby viedla k takej plnej informovanosti. A teraz by som sa vrátila k delegátom, ktorí boli účastní v tej, na tejto misii. Treba povedať, že to bolo pre nás veľmi zaujímavé a plodné a chcela by som sa poďakovať vám všetkým za to, čo ste pre nás urobili, čo sme spolu dosiahli. Ďakujem za veľmi dobrú spoluprácu počas celej návštevy. Ak by niekto z vás mal nejaké doplňujúce otázky, tak ja budem rada, ak budem môcť na ne zodpovedať. Ďakujem pekne, ďakujeme pani Wikström, ďakujem za prezentáciu aj za prácu, ktorú ste odviedli. Vidím, že sa tu ruky zdvíhajú. Takže začneme s diskusiou. Ak chcete, nech sa páči, pán Busutil, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel poďakovať Cecílii za veľmi zaujímavú prezentáciu, za veľmi trefnú stretný sumár toho, čo sme videli na Sicílii a na Lampeduse. Zdieľam jej názor, pokiaľ ide o to, že to bola zaujímavá skúsenosť, ale zároveň aj veľmi dojímavá skúsenosť, pretože sme tam videli nielen migrantov, ale aj prácu tých, ktorí pracujú s migrantami. Ja súhlasím s ňou v tom, že táto návšteva tá návšteva kresťanského centra pod názvom Nádej a Charita, ktoré e, skutočne e, spravuje taká takmer svetá osoba, či Piaže Conte. A táto skúsenosť, ktorú sme tam zažili, na to tak ľahko nezabudneme. Pokiaľ ide o Lampedusu, tak e, možno tak ako aj Cecília, som bol prekvapený, keď som počul od predstaviteľov Frontexu, že posledná loď, ktorá prišla do Lampedúzy z Libii, prišla 17. augusta. To znamená, udialo sa to presne v tento deň. A to je ten týždeň, kedy bol oslobodený Tripolis zo, zo strany rebelov. Vlastne tými zložkami, ktoré momentálne vedú krajinu, spravujú krajinu. Takže to nie je náhoda, to nemôže byť náhoda, to je len ďalší z dôkazov toho, o čom sme, čo sme tušili celý čas, že e, režim Kadáfiho jednoducho vydieral Európu práve formou tejto migrácie. Čiže to je e, správa, ktorú sme uvítali. Tešíme sa, že tieto udalosti sa už skončili a že cesta z Líbie do Európy e, morským, morskou cestou, morským koridorom zostáva nelegálnou, ale aj veľmi nebezpečnou. Iba ten zahynuli na nej stovky ľudí, ktorí sa na mori stratili. To znamená, tá otázka, že tí, ktorí potrebujú pomoc, riešením nie je naložiť ich na loď a riskovať ich život, ale pomôcť im iným spôsobom. Vidím, že už chcete, aby som skončil. Takže, či nie? A predsa len sa už dostávam ku koncu toho, čo som chcel povedať, ale bolo to skutočne veľmi zaujímavé dozvedieť sa niečo o tejto libýskej ceste, ktorá bola jednoducho už ukončená od 17. augusta. Ešte predsa len prišli nejaké lode do Lampedusy, ale to už bolo z Tuniska, nie z Líby, takže to sa dá relatívne ľahko vyriešiť vyriešiť všetkým z úradmi v Tunisku. Teraz, keď vieme, že Tunisko je oveľa viac pokročilé, pokročilou krajinou, pokiaľ ide o riešenie tejto problematiky s nelegálnou migráciou. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne. Jediná vec je, že nás to všetkých dojalo a prekvapilo, keď sme počuli od vás aj od pani Vikstromovej, informácie z tejto delegácie na Sicílii, že jednoducho už neprichádzajú lode do Lampedúzy od toho dátumu, od toho augustu. Takže to je len, to sa týka iba Tripolisu, či z celej krajiny. A to až do dnešného dňa. Tak to bolo, až do dnešného dňa neprichádzajú lode z Líbie. Is that an accurate fact? Okay, I think it's worth noticing. Áno, to je veľmi zaujímavé, keď takéto informácie nám sprostredkúvate, takže môžeme prejsť k ďalšiemu rečníkovi, pán Konači Kolčeta. Nech sa páči. Ďakujem. Chcem poďakovať pani predsedničke delegácie. Naozaj je to vynimočná osobnosť Nielen kvôli tomu, že veľmi rýchle nadviazala vzťahy s pracovníkmi v centrách, ale aj preto, že vie odovzdať energiu a takisto aj rýchly rytmus práce. Viete, tri dni sme boli na chlebičkoch a na sendvičoch a moja cukrovka tým utrpela. Ešte fyzicky sa musím zotaviť z tejto návštevy. Bolo to naozaj plné entuziasmu, nadšenia, pretože sicilské a italianské médiá o tejto návšteve mnoho písali. Nebola to nebol to ten zvyčajný typ návštevy, naplánovaný a tak ďalej ale e, ľudia tam rozprávali o sebe, o svojich príbehoch, takže sme nadviazali vzťahy. Samozrejme, oboznámili sme sa aj so správami, ktoré nám dali zástupcovia rôznych orgánov, ale rozprávali sme sa aj s tými, ktorí preplávali cez Stredozemné more. Lampedusa je prístav, ktorý bol vyhlásený za prístav, ktorý nie je bezpečný. Ale tento fakt treba vysvetliť. Má za sebou dlhý príbeh, tisícročný príbeh, keď príjmala nových návštevníkov, takže mali by sme eh, požiadať talianských predstaviteľov, aby odvolali eh, toto označenie. Lampedusa nemá prostriedky na bezprostredné príjmanie týchto nových e, ľudí. Viete, nedá sa povedať, že po e, tých e, ťažkých udalostiach, zložitých udalostiach v Tunisku sa tie migračné toky zastavia takisto tie udalosti v Líbii neprebehli tak kľudne, nie je všetko ešte upokojené. Takisto sú tu náboženské konflikty a je možné, že znova vypuknú. Takže už teraz si nemôžeme už robiť nádeje, že tie masové javy sa nezopakujú. Naďalej však musíme mať na mysli, že e, nezákonná imigrácia do Lampedúzy stále bude pokračovať, pretože vždy bola. Kedy si sa to nevolalo nezákonná imigrácia, ale mm, imigrácia, e, ktorá nebola regulovaná. Je to tá istá vec. E, viete, tento ostrov sa nachádza 150 kilometrov od tunískeho pobrežia, takže je to vlastne prvé miesto, kde sa, kam sa budú uberať imigranti. Tá oprava centra je potrebná. Potrebujeme však peniaze. Je to naliehavé. A mali by sme to urobiť, aby sme sa vyhli tým hrozným situáciám. Súhlasím s hodnotením ohľadom trápaní, Tam sme naozaj e, našli nepriateľnú situáciu. Všetci, dve, všetkých 250 hostí nám povedalo rovnakú vec. Čiže ľudia, ktorí sa stažovali na zdravotné podmienky, na hygienické, teplotné podmienky a tak ďalej. Čiže naozaj tí ľudia hovorili jedným hlasom. Aj toto treba o, povedať talianskému ministru vnútra. To isté platí aj pre e, centrum v Trapani a v Kára. Takže mm, tu sa vyskytli aj také všeobecnejšie veci. Napríklad isté nedostatky napríklad právo na informáciu pre imigrantov. Ehm, hovorím teraz v tom zmysle, že ehm, existuje nejaké veľmi pekné centrum a nemajú tam ani televíziu. Ehm, imigrant je predsa občan a my ako výbor Líbe by sme im mohli kúpiť televízor za tisíc eur. Nie je to taká, taký vysoký náklad a poslancov to predsa nebude stať tak veľa. Takže toto by bolo naozaj veľmi milé, pekné gesto z našej strany. Um, že budeme myslieť na týchto chlapcov a na tieto dievčata. Ďalšie právo na informáciu, takže to je jedna vec a stanovuje to aj italianský zákon. Ja som napríklad myslel na to, prečo by nemali byť povinné zoznamy, eh, ktoré by obsahovali mená advokátov, ktoré obhajujú imigrantov. A to by bolo povinné. Každý, by to, každý imigrant, keď eh, sa vylodí, by to dostal, takýto zoznam, a mohol by si vybrať právneho zástupcu pretože aj v Taliansku, v Taliansku existuje inštitút bezplatného právneho zastúpenia. Ďalej tie čakacie doby na preskúmanie jednotlivých prípadov. Pri, prejde aj 8 mesiacov, ide tu o požiadavku o azyl. No a po roku sa zamietne táto žiadosť a človek sa ocitne v nezákonnej situácii. Hovoríme o legislatíve pre maloletých. My ako Európania by sme mali urobiť viac, pretože nie je možné, aby nejaký mm, maloletý imigrant 6 či 12 ročný bol prijatý do talianského nejakého centra a potom v 18 rokoch bude vyhostený alebo ťa ujde. Čiže toto sú mechanizmy, ktoré nepodporujú dobré riadenie imigrácie. Ja by som chcel zaviesť, teda skôr takýto prístup, takýto prístup spôsobuje, že imigrácia je nezákonná. Ďalej, oblečenie. Keď som išiel na Lampedúzu, videl som, že imigranti mali tie isté veci, odev, ktorý mali vtedy, keď prišli na Lampedusu, čiže mesiac nosili to isté. Uh, ja som hovoril s niektorými um, chlapcami, eh, s mládežou a spýtal som sa, odkiaľ máte oblečenie. Odpoveď bola, že z koša, že z odpadového koša. To sú tie kontajnery, kde charitatívne organizácie dávajú veci. Toto nemôže byť európsky štandard príjmania, keď nejaká osoba má ten istý odev, v akom sa vylodila a čaká na nejakú zbožnú dušu, ktorá by jej vyťahla z kontajnera nejaký odev. Právo na pohyb, na mobilitu. Toto nie sú väzni žiadajú o azyl. A preto sú tieto centrá detašované a nemaj, títo ľudia nemajú ani euro, aby si e, kúpili stok na autobus alebo zatelefonovali si. My by sme e, mali zaviesť istý ľudský štandard imigranta, pretože tu nediskutujeme o, faktu, o, o fakte, že musíme dať povinne vízum a potom bude zamietnuté. Ale keď už raz sú tí ľudia v Európe, tak mali by mať taký životný štandard, za ktorý sa nebudeme hámbiť. Teraz sa vrátime pani predsedničke, pani Gocovej. a short uh, comment. I was... Iba stručne. Ja si cením, že máme tento ďalší bod na programe. Ja som na delegácii nebola sú tu viacej otvorené otázky, neviem, či sme všetky zodpovedali, ale boli tu aj nejaké nové informácie. Počuli sme o civilnej iniciatíve, to nás veľmi teší, že je to taká silná civilná iniciatíva na miestnej úrovni. Potom teda, že nová informácia bola aj tá, že od 17. augusta teda e, neprichádzajú nové lode. Tiež zaujímavé a myslím, že to môžeme používať ako istý precedens a myslím, že to je dôležité pre každého z nás, e, ktorý sme E, na tej misii neboli, že tie fotky sme teraz videli, aj tie informácie sme si mohli od našich kolegov vypočuť. Ďakujem. Kolino. Sí, grazie. Pán poslanec Jakolino, ďakujem. Pán predseda, e, keď sme sa s kolegom Busutilom e, snažili o to, aby sme sa dostali na Sicíliu, keď sme o to požiadali, tak bolo to preto, aby sme získali tie informácie, ktoré sme nakoniec získali. Súhlasím s kolegom Kročetom, keď hovorí, že to bola naozaj autentická návšteva. Stretli sme sa s ľuďmi, hovorili sme o, s nimi, um, o ich snoch, ktorý, ktoré chcú dosiahnuť. Bola to naozaj realistická návšteva. A predsednička ju naozaj veľmi dobre organizovala. Navštívili sme štruktúry rôzneho typu, ktoré, niektoré sú zodpovedajú štandardom, niektoré nie. Napríklad kratšie čakacie lehoty kvôli vízam. Lampedusa nemôže byť bodom kde zostanú títo imigranti. Chcem vám pripomenúť, že na Lampedúze tieto centra vznikli preto, aby tí imigranti zostávali na mieste 48 hodín a potom boli nasmerovaní niekde inde. Takže tieto centra nemôžu robiť niečo iné. E, tento prístav môže byť používaný až po tom, čo bude e, obnovené centrum, ktoré sme navštívili. E, na Sicílii existuje model solidarity. My sme boli na Sicílii Kročeta a ja nie sme najmladší, takže bolo to niekedy ťažké, ale nakoniec sa nám podarilo. Prepačte, pani Borselino, ja som nepovedal nič o vás, hovoril som o kolegovi Kročetovi. Videli sme, všetko je to model na vývoz, takže eh, Navštívili sme dve centra, Emergency a eh, Centrum Piaggia Conteho. Takže môžeme to urobiť tak, aby tieto centra a všetkým kolegom môžem povedať, že tieto centra by mali byť predmetom pilotného projektu partnerstva. Čiže mali by sme to urobiť tak, aby tisíc emigrantov Piaggio Conteho a 12 tisíc osôb, e, ktorí, e, ktoré majú zdravotné ošetrenie, by mali mať šancu a mali dostať pomoc. Máme v súčasnosti úradnícku vládu. A pán predseda Mali by sme nadviazať spoluprácu s talianskou vládou, aby to všetko bolo um, organizované. takže ďalší kolega, teraz začína stretnutie koordinátorov, takže prosím vás, ujmite sa slova a hovorte stručne. Ďakujem pekne. Nebudem opakovať to, čo sme tu už počuli. To, čo sme videli, to takisto nemusíme ešte raz popísať. Ďakujem pekne Cecílii. Veľmi detailne to popísala vo svojej správe. Ďakujem aj všetkým ostatným kolegom, ale predsa len by som 2-3 body zdôraznil. Pokiaľ ide o občianskú spoločnosť na Lampedúze, tam bolo poukázané na to, že ich práca je veľmi dôležitá a Teraz tu odznela požiadavka, že toto centrum bude e, sa reštruktúra pretvárať na niečo iné, že už nebude tam prichádzať imigranti, ktorí tam budú prichádzať na celé dni, aby sa potom objasnila ich identita a vybavili všetky administratívne veci, ale bude z toho teraz centrum, kde sa jednoducho príjmu a kde sa vybavia základné záležitosti a potom sa presunú ďalej do špecializovanejších centier, kde sa konkrétne a patrične bude postupovať ďalej. A ešte jedna vec, ktorá tu odznela, akým spôsobom vlastne tento prístav teraz bol označený za nebezpečný prístav. To, že tomu tak nie je, to už tu odznelo. Má to určité geografické opodstatnenie a z geografických dôvodov Lampedusa je skutočne križovatkou imigrantov a bude to vždy tak, že najskôr sa vždy dostanú sem. A preto sa musí tento prístav otvoriť a musí sa z neho stať bezpečný. Prístav musí to byť skutočne bezpečné. Ďakujem pekne. Pán Angelili, nech sa páči. Poprosím vás, byť stručné. Buďte stručná. Mne je ľúto, pán predseda, že som sa nemohla zúčastniť na tejto návšteve. Ale dobre poznám situáciu v Lampeduze, pretože spolu s Červeným krížom a organizáciou Save the Children. Som tam bola v marci, keď bola situácia najnaliehavejšia. Chcem však pripomenúť komisii, teda výboru, že spolu s pánom kolegom Jakolinom som predložila tomuto výboru pilotný projekt, ktorý bol potom Európskou komisiou pozitívne vyhodnotený a e, bude aj odhlasovaný v rozpočte. Tento projekt sa e, sústredí na maloletých a nie len maloletých z Lampedusy, ale konštatovali sme to aj inde, aj vďaka mimovládnym organizáciám. Ta, tento výbor predložil pilotný projekt pre maloletých. Chcela som to len pripomenúť. Pani poslankyňa Borselino, prosím, stručne. Ja som chcela zdôrazniť body, ktoré už boli spomenuté. Nie je pravdou, že v Lampeduse je len zničený pavilón a ďalší poškodený. Uh, Eh, ide totiž to o prefabrikovanú stavbu, nie je to konš- definitívna stavba, takže môže to byť obnovené, ale môže byť obnovené len na to, aby splnilo svoju úlohu. Je to iba miesto, ktoré je prechodné. Eh, na Lampedúze človek mal stráviť len 48 hodín a potom ísť ďalej. To, čo sa stalo, je pripísateľné tomu, že tok migrantov je obrovský a namiesto toho, aby odišli ďalej, e, zostali v tomto centre a už sa tam nezmestili. Lampedusa má až 5000 obyvateľov a e, prišlo tam o, o, o, o tisícky ľudí viac. A viete, ak poviete o tom, o pos, ak budete spomínať poskytnutie postinnosti, tak to je obrovský eufemizmus. Ja nechcem hovoriť o úmysle, možno, že tu len chýbala správna organizácia. Povedala Limi, že tie lode prichádzajú a nemôžu odísť. To sa mi zdá naozaj divné, že sa to stalo v, že to stalo v auguste, pretože eh, klimatické podmienky sú veľmi dobré. Takže naozaj mám dojem, že tu sa využila istá naliehavá situácia na iné ciele. Je pravdou, že ak už e, neboli e, nové, e, vlastne ak už neprichádzali imigranti, tak možno je to preto, že idú inde ako napríklad tá plachetnica, ktorá stroskotala na um, pobreží Brindisi. No a sú to vlastne dve skúsenosti, ktoré sme zažili. Salina Grande je zničené centrum, ktoré zničili vandali, samozrejme je zle zariadené a Mieneo je veľmi pekné miesto. Čiže naozaj e, je to miesto, e, ktoré bolo postavené pre amerických vojakov, pre vojenskú základňu a potom vlastne sa postavilo centrum v Káre. Eh, je však smutné, že toto pekné miesto je tak zle riadené. Riadi to isté družstvo, istá kooperatíva a dúfam, že dostanem o tom nejaké ďalšie informácie. Toto kooperatíva má nejaké problémy so zákonom a kladiem si otázku, koľko stojí eh, jednodňový pobyt v tomto centre a ako je možné, že e, tisíc ľudí, ktorý, tisíc osôb, ktorí by tam mali byť len 48 hodín, že tam zostanú 8 až 10 mesiacov. Čiže v podstate by sa mal otvoriť nové centrum a potom chcem poďakovať mm, orgánom a úradov, úradom ktoré vykonávajú dohľad na pobreží a zachránili mnoho lodí a mnoho ľudí. Veľmi veľkoryso vykonávajú svoju úlohu. Takže ďakujem v mene talianského ľudu. Pani Viktorom, ešte veľmi stručne. Áno, naozaj stručne. Máme ešte pred sebou veľa úloh, e, niektoré veci boli nejasné, treba ich vyriešiť. Ako som povedala už v stručnej prezentácii, to aj urobíme postupne, aby e, sme lepšie pochopili, čo sa tam vlastne odohráva. Na záver chceme Tani Fajon poďakovať e, za tie pekné obrázky, takisto aj Helen a Marii. Zo sekretariatu vy ste naozaj hrdinky takisto aj politickým e, e, expertom za ich účasť. Tá bola veľmi plodná, ako vždy. A všetkým kolegom za to, že ste sa naozaj hrdinsky zúčastnili tejto misie. Na úvod sme povedali, že dobre, naozaj máme veľmi bohatý a príliš e, bohatý program a budeme sa musieť nejakým spôsobom obetovať. Aj sa nám to podarilo a spoločne sme na tej delegácii e, veľmi plodne naozaj ehm, pôsobili počas tej misie. Ďakujem. Uh, is... Ďakujem. Ešte kým odídete, eh, vlastne uzatvoríme eh, stretnutie výboru, potom budú koordinátori, ale ešte chcem povedať jednu vec, aby sa zaznamenala do zápisnice, a to síce skutočnosť, že ja odkedy eh, som bol do tejto funkcie vymenovaný v júni 2000 bol som ako prvýkrát zvolený za člena e, vôbec Európskeho parlamentu a dokonca rovno aj za predsedu e, výboru LIBE. Od začiatku som sa spoliehal na spoluprácu s vami a na vašu dobrú vôľu a takisto aj našich e, zamestnancov, nie iba poslancov, ale aj našich zamestnancov.